hat es keiner gehört. Mein Gott. Once again. Ich freue mich, dass wenigstens zwölf Leute da sind. Es ist nicht genügend äh, für meinen Anspruch, aber es reicht aus um der Geschäftsordnung. Takže môžeme začať, lebo je nás dosť na to, aby sme mohli schváliť poznámok, rokovací poriadok. Máte nejaké námietky oči programu? Nie. Takže druhý bod mojich oznámení. Naše rokovanie sa vysiela. Nemáme tlmočenie čeština, estončina, litovčina, lotiština, matlčtina a švedčina. Pán Šobel je tu dnes naposledy, mi povedali bol našim stálym prepojením medzi komisiou a parlamentom Vždy sme boli veľmi spokojní s jeho prítomnosťou, s jeho pomocou a želáme vám aj vo vašej ďalšej životnej dráhe všetko najlepšie, veľa e, úspechov. Ďakujeme veľmi pekne, pán Šöbl. Ale nejde ešte do dôchodku, ide len na e, DG zamestnanosť. Teraz sa dostávame k bodu 3 a to je ehm, výmena názorov s pani komisárkou pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, pani Andrulu Vasiliovovou. Myslím, že sme vás tu už dlho nemali, možno aj 8 mesiacov. A medzi tým sme v januári sa stretli s pani Redingovou, v apríli s pani Gross. Takže sme veľmi radi, že ste tu dnes s nami. Už to raz bolo naplánované, ale žiaľ, mali ste nejaké Eh, rodinné problémy na Cypre a preto ste nemohli prísť. Veľmi vás tu vítame. Nielen preto, aby ste nám vysvetlili, čo budeme robiť tento a budúci rok, ale sme aj veľmi zvedaví na to, či nám poviete niečo o nadchádzajúcom viacročnom programe, pretože to nám nemôže len tak padnúť v septembri na hlavu toľko všelijakých rečí sa šíri a viete, že ako to je s takýmito rečami. Z toho môže byť potom veľké tsunami a zaplaví nás to. Takže by bolo veľmi dobre, keby ste nám mohli povedať, čo plánuje komisia v oblasti vašej pôsobnosti. Koncom júna, pokiaľ viem, budete mať určitý návrh, ale zrejme my už tu vtedy nebudeme budeme niekde na dovolenkách, na iných činnostiach, takže by bolo dobre, keby ste nám mohli niečo k tomu povedať. Po vašom príhovore budú samozrejme mať ešte na, e, kolegovia otázky. a uvidíme, čo nám poviete a uvidíme, ako váš príhovor vyrieši tieto problémy, ktoré som tu naznačila a možno, že otázky budú potom veľmi priateľské. Takže ďakujem pani komisárka za to, že ste prišli a odozdávam vám slovo. You have the floor. because, uh... you, you want No. No, no, no, no, no. Ah, okay. No, it was first. <laughs> yes, okay. Well, uh, dear Doris, uh, dear Doris, vážení kolegovia, som veľmi rada, že som opäť medzi vami. A ako pani predsednička vysvetlila, žiaľ, naposledy sa mi to nepodarilo, keď som mala prísť kvôli nejakým nepríjemným udalostiam u nás doma, ale Myslím si, že toto naše stretnutie je skutočne veľmi príhodné. V posledných mesiacoch naša spolupráca už priniesla úspech v podobe prijatia európskej značky dedictva a považujem to za veľmi úspešné a verím, že v tomto duchu budeme pokračovať. Naposledy sme sa mnohí v Štrásburku zúčastnili spoločnej rozpravy o vzdelávaní a kultúre a rozprava ukázala, že zdieľame spoločnú víziu toho, čo je pre našich občanov najdôležitejšie a kde môže Európska únia priniesť skutočný rozdiel. E, kultúra potrebuje ako aj vzdelávanie, verejné investície, ak majú zahrať svoju úlohu v spoločnosti. V čase hospodárskej krízy musíme naďalej investovať do zdroja budúceho rastu. Platí to aj pre našu prácu na európskej úrovni, kde EÚ prináša hodnotu k tomu, čo robia naše členské štáty. V druhej polovici tohto roka pripravím oznámenie o modernizácii vysokého školstva. Toto je jedna zo strategických iniciatív komisie na rok 2011 k najdôležit- a je to najdôležitejšia súčasť eh, stratégie pre mládež. Jedným z cieľom eh, Európy 2020 je, aby aspoň 40 mladých ľudí ukončilo vysokoškolské vzdelanie. Čiže okrem eh, sociálnych a kultúrnych eh, výhod vysokého, vyššieho vzdelania vytvorí sa 16 Eh, miliónov nových eh, pracovných príležitostí, ktoré si budú vyžadovať vyššiu kvalifikáciu. Nestačí však mať len kvantitatívny cieľ. Musíme si premyslieť aj to, aký druh eh, vysokoškolského vzdelávania si želáme v nadchádzajúcich rokoch. Preto vo svojom oznámení sa pokúsim zodpovedať na niektoré ťažké otázky. Ako zabezpečíme, aby mali všetci ľudia prístup k, vysokému, k vysokoškolskému vzdelávaniu? Aký vzťah chceme budovať s biznisom? Ako pomôžeme našim vysokým školám otvoriť sa voči svetu a konkurovať na globálnej scéne? Ako pomôžeme študentom, učiteľom a výskumníkom k vyššej mobilite? Ako podporíme zamestnateľnosť absolventov a takisto budeme chrániť aj hodnoty učenia sa pre učenie. Všetky tieto otázky e, sú čoraz naliehavejšie, pretože európska mládež trpí dôsledkami hospodárskej krízy. Eh, keď eh, nezamestnanosť mládeže dosiahne 40 ako tomu je v niektorých krajinách, vidíme, ako je zdrojom frustrácie a hnevu medzi celou mladou generáciou. Keď mladí ľudia začínajú strácať nádej v budúcnosť, začínajú spochybňovať naše najzákladnejšie inštitúcie je e, ohrozená naša demokracia. Všetci by sme to mali vnímať ako varovný signál a ako výzvu pre akciu. Preto sa domnievam, že vzdelávanie si musí nájsť nové miesto v politike a v rozpočte Európskej únie. Len prostredníctvom modernizácie a investícií do nášho systému vzdelávania umožníme, aby sa naši mladí ľudia pripravili na znalostnú spoločnosť, ktorá je čoraz globálnejšia. Európska spolupráca nám pomôže vybudovať takú kvalifikáciu, ktorá bude zodpovedať potrebám tejto novej ekonomike, ekonomiky. O dva týždne komisia príjme návrhy ďalšieho viacročného finančného rámca. Teraz nastal čas, aby sme hovorili o číselných údajoch Komisia e, príjme definitívne rozhodnutie koncom tohto mesiaca. Urobí tak ako kolegium a vyvážime všetky naše protichodné ambície. Chcem však, aby ste vedeli, že ja kladám celú svoju energiu do um, argumentácie o zvýšenie financovania vzdelávania kultúry. Každý komisár e, a e, aj komisár Levandovský, všetci e, na vzájomných stretnutiach pod vedením predsedu Barozda všetci vyjadrili potrebu zabezpečiť potrebné financie do vzdelávania a kultúry. E, Európska únia si stanovila významné ciele vo svojej stratégii 2020 a teraz je potrebné zabezpečiť prostriedky na ich dosiahnutie. Znovu by som chcela zdôrazniť, že aj v čase úsporných opatrení musí civilizovaná spoločnosť naďalej investovať do vzdelávania ľudí. V dnešnej Európe sú ľudia zdrojom budúceho rastu a prosperity. Som si istá, že ma podporíte v tomto úsilí, pretože ja si myslím, že všetci vieme, čo je dôležité. Všetci chápeme význam vzdelávania a kultúry v európskej spoločnosti. Všetci chápeme, že si vyžaduje výrazné verejné investície a že bez týchto investícií sa nám nepodarí dosiahnuť ciele Európy 2020 Chceme rozšíriť možnosti mobility, tak aby viac Európanov každého veku mohlo študovať, učiť a vzdelávať sa v zahraničí. Všetci veríme v potrebu celoživotného vzdelávania. Ale dovolte mi povedať jednu vec jasne. Ak chceme dosiahnuť tieto ciele, to znamená viac investícií do vzdelávania a kultúry, vyššiu mobilitu, tak nemôžeme jednoducho obhajovať status quo. Nemôžeme postupovať na základe business as usual. Ja som tá prvá, ktorá obhajuje naše vzdelávacie programy. Doteraz boli úspešné a môžeme byť hrdí na to, čo sme dosiahli. Pri pomerne nízkych nákladoch znamenajú skutočný rozdiel v životoch miliónov ľudí. A Názov Erasmus e, je symbolom príležitostí presahujúcich hranice EÚ. Bez ohľadu na to, čo budeme robiť v budúcnosti, musíme e, pokračovať z toho, čo bolo úspešné v minulosti. Ale musíme si uvedomiť aj to, že veci sa menia. V posledných rokoch sa zmenili niektoré veľmi dôležité veci pretože ešte stále pociťujeme účinky hospodárskej a finančnej krízy, ktorá kladie obrovský tlak na verejné rozpočty. Všetci máme povinnosť eh, vynakladať eh, výdavky inteligentným a účinným spôsobom. Napriek tomu kríza, pred ktorou stojí Európa a jej mládež, sa v mnohých krajinách e, naďalej prehlbuje. Je to kríza, ktorá ohrozuje náš sociálny zmier a preto musíme e, sa snažiť e, lepšie vynakladať každé euro. A ja si myslím, že sme to schopní. V súčasnom finančnom rámci je podpora EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež veľmi fragmentarizovaná. Je tu celý rad programov, ktoré majú rôzne ciele, ktoré pokrývajú rôzne regióny sveta, fungujú rozdielným spôsobom a nie sú navzájom dostatočne prepojené. Bolo by veľmi ťažké merať, e, do akej miery takýto rozkuskovaný systém e, slúži našim dlhodobým politickým cieľom. Musíme rozhodne pokračovať v tom, čo sa osvedčilo. Predovšetkým je to veľmi široký, široká škála zainteresovaných strán na vzdelávaní. Sú to ľudia, ktorí majú zvyšenú možnosť mobility, cezhraničnej spolupráce. A to sa vzťahuje na študentov, učiteľov, profesorov, výskumníkov a ostatných ale to môžeme dosiahnuť len tým, že budeme sledovať našu jednotnú a konzistentnú stratégiu, ktorá naplňa ciele Európy 2020. Myslím si, že by sme budúce programy mali zamerať na tri typy opatrení. Po prvé, mobilita učenia sa, po druhé, reforma politiky na úrovni EÚ aj v súčinnosti s tretími krajinami, napríklad prostredníctvom modernizácie vysokého školstva. Po tretie, spolupráca a partnerstvo medzi vzdelávacími inštitúciami a ostatnými zainteresovanými stranami. Tieto tri opatrenia sú navzájom dopl- sa doplňujúce, navzájom sa posilňujúce a aby boli čo najúčinnejšie, mali by sa zakladať na jednotnom programe Jednotný program zabezpečí, že všetko, čo robíme, prispieje k stratégii 2020. To znamená k cieľom v oblasti vzdelávania, modernizácii vysokého školstva a stratégie mládeže. Naše zainteresované strany by mali mať eh, pred sebou menej a jednoduchších eh, procedúr. Naši E, manažéri by mali mať e, jednoznačnejší súbor pravidiel a nástrojov. Názvy a logá by však nemali diktovať našu politiku. Najprv je potrebné nastaviť politiku správnym spôsobom a až potom sa rozhodnúť o mene. A chcela by som vás napokon informovať o našich úvahách o vytvorení nového finančného nástroja v rámci nového programu. Dnes mladí ľudia, ktorí začínajú z magisterskej úrovne, často nemajú um, možnosť finančnej podpory na účely mobility. Len niekoľko krajín umožnilo týmto študentom um, študovať v inej krajine. Bolo by pre EU veľmi drahé, keby sa e, financovali tradičné granty pre študentov magisterského štúdia, ako sa to deje prostredníctvom Erasmu. Preto by bolo potrebné zaplniť túto medzeru tým, že sa vytvorí systém garancií financovaní na európskej úrovni, ktorý by e, pozbudzoval národné banky k tomu, aby poskytovali pôžičky magisterským e, študentom tak aby mohli svoje štúdium, štúdium dokončiť v zahraničí bez ohľadu na ich sociálne pomery a s malým zaťažením rozpočtu EÚ. Chcela by som zdôrazniť, že táto schéma záruk by ešte presahovala naše granty na účely mobility. Takýmto spôsobom by sme naplňali naše úsilie o zjednodušenie programov, čo je v súlade s výzvou tohto parlamentu, ktorý vyzýva práve k takýmto reformám. Teraz mi dovolte zamerať sa na kultúry. Samozrejme, roz, myslíme na to, ako by sme mali z, rozširovať naše, naše programy v oblasti kultúry a médií s tým, že by sme posilňovali ich autonómnosť a potrebné zdroje. Je potrebné, aby sme e, si uvedomovali hodnotu týchto programov a ďakujem vám za vašu podporu. Zameriavame sa aj na to, ako čo najlepšie podporiť kultúrne a kreatívne odvetvia. Toto je najlepší spôsob, ako e, vniesť kultúru do stratégie 2020 a ako získať viac financií pre kultúru. Ehm, to, predbežne to predstavuje 4,5 ehm, HDP, ale ja som si istá, že je to možné zlepšiť. Tieto odvetvia stoja pred štrukturálnymi problémami, ktoré si vyžadujú celoeurópske riešenie. Fungujú na fragmentarizovanom trhu a sú nedostatočne financované. Je tu celý rad e, prekážok k prístupu v, k financiám. Je to napríklad nehmotná povaha aktív týchto odvetví, ako aj neistota ich e, obchodného úspechu a takisto e, nedostatočné skúsenosti bank, pokiaľ ide o hodnotenie kultúrnych projektov. Ja teraz posudzujem nový finančný nástroj, ktorý by mal byť zameraný práve na e, kultúrne a kreatívne odvetvia s tým, že by e, sa poskytli isté záruky bankám, ktoré by zasa e, na ich základe poskytli pôžičky. Prečo verím v túto myšlienku? Poprvé, je potrebné, aby sme zabezpečili systémový dosah tým, že budeme banky motivovať k tomu, aby akceptovali nové typy kolaterálu od malých a stredných podnikov, napríklad práva duševného vlastníctva. Po druhé, chceme zvýšiť hodnotu za peniaze tým, že sa zvýši efektívnosť podpory EÚ tým, že sa budú využívať účinky networking, networkingu a úspor z rozsahu. Po tretie, e, takto by sme chceli e, rozšíriť dobré skúsenosti dosiahnuté v niektorých členských štátoch aj na ostatné. Eh, záverom niekoľko slov o športe. Eh, naďalej si myslím, že šport si zasluhuje svoje miesto v rozpočte EÚ. A to zostáva môjim cieľom. Všetci si uvedomujeme finančné tlaky, ktoré doteraz obmedzovali aktivity EÚ v tejto oblasti a tieto tlaky tu zostávajú ale ja argumentujem v prospech takého športového programu, ktorý by uh, riešil skutočne európske výzvy pre šport a podporoval jeho sociálne a vzdelávacie funkcie e, je potrebná reforma aj v tejto oblasti. Ja si myslím, že Európska únia by mohla zohrať užitočnú úlohu pri podpore federácií, ktoré sa snažia e, transparentnejšie fungovať. V ďalšej časti tohto roka zorganizujeme konferenciu, ktorej cieľom bude posudzovať e, úlohu športových agentov. Toto je téma, ktorej tento parlament venoval veľkú pozornosť a e, koncom roka komisia v tomto smere vypracuje štúdiu. Ja takisto chcem vyzývať e, k boju proti nelegálnemu stávkovaniu a korupcii v športe. Toto sú skutočne globálne problémy, ktoré si vyžadujú koordináciu a úlohu EÚ. Vážení kolegovia, ja budem potrebovať vašu všetku podporu, aby sa to podarilo. My e, sme sa pustili do veľmi ťažkého boja nielen medzi inštitúciami, ale aj s niektorými médiami a niektorými ďalšími záujmami. My však slúžime dobrej veci a myslím si, že naše argumenty sú dôveryhodné. Vzdelávanie a kultúra si zasluhujú eh, náležité financie v rámci rozpočtu EÚ, pretože prinášajú reálne výhody pre milióny Európanov s nízkymi nákladmi. Ak sa dohodneme na politických prioritách, myslím si, že musíme potom usilovať o rozpočet, ktorý by nám to umožnil, rozpočet, ktorý nám umožní dosiahnuť plný potenciál e, v Európe zajtrajška. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi pozorne som si vypočula, čo ste povedali a počula som aj to vaše posolstvo. Jeden program, aby ste vedeli, že sme to počuli. Povedali ste jeden program, nie vzdelávanie, odborná príprava, odborná príprava. Podali ste program, to je veľmi jasné. To je to, čo sme sa chceli vyhnúť pred roka pol. Takže teraz to pošlo zadnými dvierkami. Ja nechcem hovoriť sama, mám tu mnohých s mnohými otázkami, takže každý prosím. 12 sú tu. Kosta. Now it's enough. We have now everybody Takže myslím, že teraz sú tu všetci. Chcem vás poprosiť, keby ste boli struční, keby ste tu nemali dlhé komentáre. Takže najviac dve minúty. Začneme s pani Vchadia. Menej bude trvať menej ako dve minúty. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, že musím ísť na e, výbor pre e, priemysel, kde čiže nebudem, sa tu zost- nebudem môcť zostať dlhšie. Chcem poďakovať pani komisárke za e, jej vysvetlenie. Ako ste povedali, pani predsednička, je množstvo otázok, ale som presvedčená o tom, že pani komisárka bude mať záujem o tom, aký bude, a ja budem mať tiež záujem o to, aký bude výsledok. Ospravedlňujem sa a bude musieť odísť. Dobre, pani koordinátorka vás bude informovať. Pán Skuria. Hm. Ďakujem pekne pani predsednička. Budem stručný, keďže viem, že veľa kolegov chce hovoriť. Hovorme o rozpočte. Teraz nehovorme o rozpočte, to je na neskôr a viem, že budete bojovať, pani komisárka, ako lev za tento rozpočet. No, rád by som len lepšie pochopila, preto kladím túto otázku. Máme jeden program, áno, pre mobilitu, školenia a vzdelávanie veci, ktoré ste spomenuli. Takže eh, je tu kultúrny program, média a potom eh, ďalší pre šport, to je otáznik, alebo bude šport eh, zahrnutý medzi tie tri prvé. Urobí komisia vyhlásenie k jednotlivým programom v budúcnosti, alebo iba prídete so všeobecným rámcom pokiaľ budete mať individuálne oznámenia neskôr, radi by sme videli, kedy ich dostaneme eh, do parlamentu, kedy ich nám predloží komisia. Ďakujem. Aby nám to teraz bolo jasné, aby sme sa nepýtali trikrát to isté. Pani komisárka nás informovala vopred o tom, čo nás po 29 ofici- čo nám môže byť oficiálne predložené po 29. To je z návrhy komisie pre nový časový rámec programu. A vysvetlila nám, že už teraz máme Education Training and Youth Program a kultúrny program e, kultúra a média a dúfa, že dostane ešte aj program pre šport. V každom prípade aby sme si vyjasnili, že takto to je, aby sme nemuseli opäť klásť túto otázku. My sme dnes len predinformovaní. Ten konkrétny návrh, samotný návrh komisie príde po rozhodnutí komisie po 29. júni, potom to dostaneme na papiery a potom budeme na tom pracovať. Môžeme to uh, upraviť, môžeme to zmeniť, otázka je len, čo zmeniť. Teraz pán Bago. E, Ďakujem pekne, za slovo. Takže pani komisárka, e, som veľmi rád, že ste prišli na naše zasadnutie. Dve krátke otázky. Prvá, čo si myslíte, ako môžeme pomôcť deti, pomôcť e, deťom e, s postihmi, aby mo- postihnutým deťom, ktoré, aby mohli lepším spôsobom participovať na týchto programoch. A ďalšia otázka aby, akým spôsobom deti s postihmi úspešnejším spôsobom integrovať. A ďalšia vec, otázka športu bola spomenutá. Akým spôsobom môžeme dať príležitosť tomuto výboru zaoberať sa touto otázkou? Gracias, gracias. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem, pani komisárka. Nebude zvláštne, že budem hovoriť o športe, Myslím, že vy ste boli predtým komisárka pre zdravotníctvo, pokiaľ sa nemýlim, a viete, že presadzovanie športu môže ušetriť náklady v oblasti zdravotníctva. Preto podpora športu je dôležitá nielen z hľadiska samotného športu, ale zároveň môže viesť k úsporám v oblasti zdravotníctva. Takže toto je argument eh, pre podporu eh, programu financovania športu. Tiež e, ste hovorili o význame programov Erasmus. Myslím, že je dôležité navýšiť tieto programy. Podľa mňa Erasmus urobil viac pre úniu všetkých Európanov e, ako mnohé zmluvy, ktoré boli, ktoré boli uzatvorené. Či už PPE, socialistická skupina, alebo aj e, liberáli, radi by sme prezentovali podobný druh projektu v oblasti športu Chcel by som sa ešte vyjadriť eh, k mobilite, ktorú ste eh, spomenuli. Ako iste viete, v Španielsku existuje hnutie, ale aj v iných krajinách sú to mladí ľudia, ktorí sú nezamestnaní. V Španielsku je to veľmi veľké veľmi veľký počet mladých ľudí, ktorí dokonca majú vysokoškolské vzdelanie a uh, vieme, že majú skutočne veľké problémy. A je dôležité prispôsobiť univerzitné štúdia odbory potrebám trhu práce a zároveň podporiť ďalšie vzdelávanie, odborné vzdelávanie. A rád by som povedal, že dôležité je aj učenie sa cudzích jazykov. Keď hovoríme o mobilite, je to veľmi dobré. Ale nie, nie je podstatné, aby všetci hovorili len po anglicky. Keď niekto chce pracovať v Nemecku, musí ovládať Nemčinu alebo v Grécku gréčtinu. A preto je dôležité podporiť štúdium, štúdium jazykov a to je kľúčové z hľadiska ďalšieho rozvoja mobility a zabezpečenia pracovných miest pre mladých ľudí. Ďakujem. Ďakujem pani Ferheim. Áno, pokiaľ ide o program pre vzdelávanie mladých ľudí, ako chcete zabezpečiť, aby všetko bolo v jedno, všetko, čo je v rámci tohto programu, aby akceptované a dobre etablované programy e, z minulosti mohli byť zahrnuté a ďalej mohli pokračovať v rámci tohto programu. Budú v rámci tohto programu podprogramy, ako vyzerá štruktúra jednotnej podpory, keď cieľenie v jednotlivých krajinách sú rôzne potreby, pokiaľ ide o podporu odborného vzdelávania. Myslím, že Leonardo da Vinci program tu máme a Erasmus alebo Comenius programy, kde táto mobilita, tieto výmeny sa už začali realizovať. Bude to všetko pokračovať v rámci tohto programu. Ako zabezpečíte, že keď sa z tých všetkých programov vytvorí len jeden a v rámci finančného rámca, ktorý kde je stále menej peňazí a má sa to všetko prispôsobiť. Čiže ako sa chcete ubezpečiť, aby to, čo ste povedali a to, čo podporujete, hovoríte o posilnení, o rozšírení programov eh, v budúcnosti z hľadiska eh, ďalšieho vývoja Európy a vývoja trhu práce v Európe. Čiže ako chcete zabezpečiť, aby takýto celkový eh, problém, program mohol byť naplnený, aby bolo zabezpečené financovanie. Ďakujem. A pani podpredsednička Tripl ako posledná v tomto kole. Ďakujem pekne. Rada by som v prvom rade zdôraznila, že cieľ pani komisárky Vasilu, čiže prostriedky pre vzdelávacie programy, pre kultúrny program a pre všetko ďalšie, že majú byť vyčlenené, to zdieľam. A chcem upozorniť na stratégiu EU 2020. Deklarovaným cieľom tejto stratégie je dať viac pre vzdelávanie, výskum, pre kultúrnu mnohorakosť a podobne. A rada by som e, využila túto príležitosť e, a spýtať sa, keď z taktických dôvodov a na kolegiu komisárov, ak e, sa získa väčšina za zmenu názvu a potom, keď jednotlivé programy budú pod jeden strešný program zahrnuté, v časoch, v ktorých sa nachádzame, či nebude nebezpečenstvo Eh, že sa dá k dispozícii viac ako je, či je možné tieto prostriedky všetky dať zabezpečiť. Chcem sa pani komisárky spýtať, či vie, akým spôsobom to realizovať a či sa nedostane do pasce, pretože myslím, že potom výbor pre kultúru, ktorý by to mohol podporiť. A keď nebudeme presvedčení o tom, že je to dobre riešené, mohlo by to byť pre nás ťažké. Ďakujem pekne, pani komisárka, nech sa páči. So, eh, me, eh... Takže dovolte, aby som vám povedala, niečo o tom postupe, ktorý budeme sledovať. Ako som povedal, koncom mesiaca príjmeme viacročný finančný rámec, ktorý rozhodne o rozpočte v rôznych kategóriách. Toľko na vzdelanie, toľko na kultúru, toľko na to a tak ďalej. A potom rozhodneme o konečnej architektúre toho, čo chceme urobiť a pravdepodobne tak spravíme v oktobri, v novembri. A až potom architektúra programov a náš návrh programov sa príjme. Takže budeme mať obdobie medzi ich obdob, obdobím a uvidíme, aké sú možnosti architektúry pre náš program. A je tu ďalšia možnosť. Každý volá po zjednodušovaní, po znižovaní administratívnej záťaže, po vytvorení synergie s rôznymi finančnými nástrojmi v rámci EÚ. Takže ak sa toto spraví, tak potom ja som presvedčená, Nemôžem mať samozrejme istotu, ale verím na základe diskusí, ktoré som viedla, že sa mi podarí zabezpečiť zvýšené financovanie našich programov. A to je moja priorita, pretože žiaden zo skupín príjemcov, ktorí sa teraz zúčastňujú na našom programe Mobility, e, bude trpeť. Všetci z nich si zachovajú svoje právo na mobilitu či už ide o dobrovoľníkov, o mladých ľudí spolupracujúcimi s mladými v iných krajinách, či už ide o študentov, o učiteľov a podobne. Všetci si zachovajú právo na mobilitu, tak ako je to teraz, ale môjim úmyslom je ukázať, že áno, na jednej strane znižujeme administratívnu záťaž a vieme, že niektoré programy e, z toho, čo tu zaznelo, boli príliš malé na to, aby mali dopad, alebo neukázali pridanú hodnotu, ktorú by sme očakávali. A snažím sa zistiť, ako najlepšie sa mi to podarí zjednodušeným, efektívnejším spôsobom, aby sme lepšie zviditeľnili naše programy. Toto bola moja voľba a to je tá voľba, pre ktorú som sa rozhodla. Neviem ešte presne, ako ten program nazvem, ako ho e, budem formulovať, ale to je tá filozofia, na ktorej stavia. Ako Doris povedala, samozrejme máme jeden program pre vzdelávanie, e, e, mládež a odbornú prípravu, ale pod ním máme ešte rôzne trendy pre študentov, pre učiteľov, pre profesorov, pre dobrovoľníkov a podobne. Mali by sme tiež zohľadniť aj medzinárodný aspekt týchto programov, pretože teraz máme Erasmus Mundus ako osobitný a chceme ho aj zahrnúť do našeho programu. A potom máme ešte jeden rámcový program pre kultúru, ale s jednotlivými tými smermi, prúdmi pre kultúru, média, a ak budeme mať osobitné prostriedky, tú schému, o ktorej som povedala, e, to budeme mať tiež. Ale ako som už povedala, program kultúry a program pre média budú autonómne a budú mať vlastný rozpočet. A mojím cieľom, moje argumenty, ktoré používam, predsedom, aj s pánom Levandovským bolo mať samostatný program. Možno to nebude veľký program, ale chcem, aby sme mali samostatný program pre šport. Hovorila som o tých rôznych krokoch, ktoré chceme spraviť. To nesúvisí s kultúrou, to nesúvisí so vzdelávaním. Niektoré časti, ako napríklad duálne vzdelávanie, majú niečo spoločné so vzdelávaním, so školstvom ale tie ostatné veci sú, vôbec nesúvisia so vzdelávaním. Takže ja som povedala, že neobetujme veľmi dobrý program za, len za to, aby sme niečo ušetrili, to, čo sú fazulky v porovnaní s celkovým rozpočtom. Takže naozaj som sa pokúšala to získať. Potom sa ma, ste sa ma pýtali veľmi konkrétnu otázku o deťoch so zdravotným postihnutím. Naším cieľom je poskytnúť všetkým deťom rovnaké príležitosti. A keď hovorím o rovnosti, tak hovorím o všetkých deťoch bez ohľadu na to, či sú zdravé, alebo či sú telesne či duševne postihnuté, alebo či sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo či sú to deti pristahovalcov. Všetky tieto deti si zaslúžia našu pozornosť, pretože chceme, aby mali rovnaké príležitosti. Naším cieľom je aby členské štáty pochopili, že treba venovať osobitnú pozornosť všetkým deťom, ktoré to potrebujú. Pre mňa sú veľmi dôležité tieto prierezové transverzálne zručnosti, najmä v súvislosti s nezamestnanosťou. Najmä e, mám na mysli mladých absolventov bez práce, Viete, že dokonca aj teraz, keď máme milióny, 5 miliónov mladých ľudí bez práce, ešte stále máme mnoho voľných pracovných miest, ktoré sa nedajú obsadiť, pretože títo ľudia nemajú zručnosti, ktoré sú potrebné a to ide o e, prierezové znalosti, ako sú napríklad jazykové znalosti, práca v tíme, rozhodovanie, prispôsobivosť. Môžete študovať jeden predmet, ale potom musíte pracovať v oblasti, ktorá je celkom iná ako to, čo ste študovali a musíte mať túto schopnosť prispôsobiť sa novým okolnostiam. A to je veľmi dôležitá transverzálna skúsenosť a ja si myslím, že tieto transverzálne skúsenosti sa dajú riešiť práve mobilitou u mladých. Preto máme tento program a preto sme poprosili členské štáty, aby znížili všetky prekážky mobility či už ide o neuznávanie kreditov a mnoho ďalších prekážok. Nedávno na zasadnutí rady sme prijali rozhodnutie, že príjmeme e, každoročnú tabulku výsledkov pre mobilitu. Každý ukáže, aký výsledok tam dosiahol a budeme sa pýtať, prečo tá, ktorá krajina nedokázala e, zlepšiť mobilitu svojich mladých ľudí. Takže je to spôsob, ako zistiť, čo sú prekážky, ktoré existujú, ako aj snaha pomôcť členským štátom znížiť, zmenšiť tieto problémy mladých ľudí. Myslím, že týmto som odpovedala na všetky tieto otázky. Dobre, takže môžeme pokračovať. Takže pán Lokát. Ďakujem, pani predsedníčka. Mnoho, o čom som chcel hovoriť, sa už povedalo. Mám ešte jednu doplňujúcu otázku. Táto vízia je dôležitá, to patrí k tomu. Ja si myslím, že tá myšlienka je správna a že je to aj správna cesta. A komisárka aj správne hovorí, že ľudia nie sú spokojní s tým, aký je, ako to súčasne vyzerá. Treba vytvoriť určitý pocit, že aj komisári stoja za týmto a že získame aj informácie o tom, keď dôležité je totiž, aby program fungoval samostatne. Možno by ste nám mohli povedať, ako vyzerá situácia v kolegiu. Ďakujem. Teraz pani Ebert. Ďakujem pani komisárka aj za vaše vysvetlenia. Už v minulej diskusii ste hovorili, že my ako výbor pre kultúru Ehm, považujeme takýto program, v ktorom je všetko spolu, ehm, je niečo, k čomu máme kritický prístup. Vaše vystúpenie dnes ma nepresvedčilo, že by šlo dobré, rozumné riešenie mať všetko v jednom vreci. Ja si myslím, že sme vybudovali totiž už aj určité značky v Európskej únii a nebolo by dobre sa toho tak vzdať. Ľudia tým spájajú určité veci. To nehovorím len o peniazoch. Mám ešte konkrétnu otázku. Doteraz sme mali program Mládež v akcii kde išlo najmä o neformálne učenie sa. A my e, vo výbore sme sa o to veľmi zaujímali, pretože nám záležalo nielen na formálnom vzdelávaní, ale aj na tých neformálnych aspektoch, na tom, čo robia mladí e, z, v ostatných európskych členských štátoch. A to, ako ste to tu prezentovali, zdá sa mi, že by práve táto E, možnosť práve v tomto, obla, tejto oblasti Use in Action pri e, posilnení formálnej časti by sa stratila a nám sa to vôbec celkom nepáči. Pani McClarken. Ďakujem, pani komisárka, za vaše vyjadrenia. V ideálnom svete by neboli žiadne takéto problémy, ale musíme si samozrejme uvedomovať aj ekonomickú situáciu a nemôžeme stále žiadať zvyšovanie rozpočtu. Musíme si robiť inventúru do toho, do čoho, toho, do čoho investujeme. Musíme racionalizovať. A mňa by zaujímalo, ako meriate investície v porovnaní s výsledkami programov. Ako zistujete, že či sme získali pridanú hodnotu? Mňa veľmi zaujíma ďalšie vzdelávanie e, tých ľudí, ktorí skončia e, strednú úroveň vzdelávania alebo bakalárskú úroveň a nejdú ďalej. Čo s takýmito ľuďmi? Mali by sme e, snáď povzbudzovať aj podniky v tom, aby príjmali učňov, aby mali učňovské programy, aby umožnili aj takéto vzdelávanie, čo by bolo presne to, o čom ste hovorili, keď ste hovorili o prierezových zručnostiach. Ďalej by sme sa mohli venovať aj odvetviu, e, kde sa využíva výpočtová technika, ale mňa najviac zaujíma otázka športu a dobrovoľníckych organizácií. Máme teraz na pláne aj revíziu smernice o DPH. Je tam mnoho výnimiek pre šport a kultúrne aktivity v EÚ. Ako budete pracovať s týmito výnimkami ďalej? Zachovajú sa? Vidím, že sa tu hlási stále viac a viac. Ten si... Mám eh, eh, ešte otázku k športu. Eh, k spravodlivosti a k občianským právam. Hovorili ste o mnohých dôležitých bodoch. Hovorili ste o agentúrach pre šport. Chcete mať k tomu konferenciu ale hovorili ste aj, že komisia z právneho pohľadu nič nemôže urobiť. Takže čo od toho očakávate? FIVAN sa dohodla s Interpolom a v Európe máme tiež problémy. Vy a vaši kolegovia máte tiež kontakty na to, aby ste mohli prijať opatrenia na európskej úrovni. A potom ešte jedna vec Povedali ste, že pri športe ide o zahraničnú politiku, zdravie a podobne. A na Balkáne sú tiež aj programy zmierovania pre deti z rôznych etnických skupín, ktoré proti sebe v minulosti bojovali a teraz spolu športujú. To veľmi dobre funguje, čiže v konfliktných regiónoch je to veľmi dobré východisko a pre Balkán je to zásadné, možno, že je to vhodné aj pre iné krajiny. E, Chcela by som sa ešte spýtať, či by sa tu nedalo niečo spraviť aj s rozpočtom, ja neviem, rozšírenie snáď vonkajšej politiky a podobne. Proste mali by ste to tiež využiť a zohľadniť. Ďakujem. Na budúci e, rozpočet, a tento rok už máme Sweet Football World projekt. To je projekt komisie, ktorá reaguje práve na našu požiadavku, ktorú ste tu spomenuli.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 Και χαίρομαι ιδιαίτερα, περιμένω μάλιστα, να δω Ďakujem, veľmi ma zaujalo to, čo ste povedali na tému vzdelávania a športu a teším sa na to, že e, si budem môcť vypočuť niečo o štruktúre samotného programu. Povedali ste, že musíte prijať rozhodnutia ako aj rozpočet, ale my v tom musíme mať jasno je potrebné sa uistiť, že všetko je vzájomne konzistentné. A keď e, hovoríme o vzdelávaní, ak som to správne pochopila, hovoríte, že vzdelávanie by malo byť nezávislé. To znamená, že by nemalo byť prepojené aj na niečo iné. Hovorili ste totiž, že sa treba, e, teda treba zabezpečiť aj, aj vzdelávanie pre vzdelávanie. A čo by ste napríklad povedali v tomto smere o humanitných e, smeroch? E, ako možno humanitné smery, e, ktoré nie sú prepojené na biznis, ako to tam všetko zaradiť, lebo sú takisto veľmi dôležité. A pokiaľ ide o výskum, tak Hovorili ste niečo aj o tom, ale bolo to pre mňa trocha sklamaním, pretože keď hovoríme o výskume, často máme na mysli laboratória, technické školy, ale my potrebujeme aj výskum v kultúre, v filológii, v histórii, takže nemali by sme byť príliš reštriktívni a musíme na toto všetko pamätať. Ďakujem. Ďakujem. Ja som 12., ktorý môže položiť otázku a chcem len povedať, že o mnohých veciach sa už hovorilo Chcem však pani komisárke poďakovať za tieto ciele, e, ktoré predstavujú veľkú podporu. A keď hovoríme o týchto programoch, je veľmi dôležité, aby sme v tejto našej realite dávali viac peňazí na to, čo je najdôležitejšie. Kultúra, vzdelávanie, programy, programy, ktoré sú v celej Európe, boli v celej Európe veľmi úspešné, ktoré priniesli veľa, ktoré priniesli pridanú hodnotu. Myslím si, že v komisii aj chápu, že v týchto ťažkých časoch by sme sa mali koncentrovať na tieto veci a potom to znamená, že si v Európe nájdeme aj východisko z tejto ťažkej eh, hospodárskej situácii popri slovách vďaky by som ešte sa chcel vyjadriť k týmto um, športovým programom. Ide o e, pilotný projekt Šport Erasmus. Znie to veľmi dobre, bolo by to veľmi dôležité, pokiaľ ide o dôveryhodnosť. Je dôležité, aby sme mali dobrý rozpočet pre športové programy takéhoto charakteru a samozrejme, e, zahrnutie športu prináša pridanú hodnotu. Ďakujem za toto a budeme samozrejme vašu prácu podporovať, aby ste dosiahli aj tieto ciele. Teraz pani Kosta. Ehm, Ďakujem. Ehm, mám e, dve otázky. Jedna otázka sa týka formy nového rámca, ktorý tu predložila pani komisárka Vasiliu. A to, ako tieto jednotlivé témy e, potom zoskupiť v rámci tých troch hlavných oblasti. A ďalšia vec, ako vytvoriť priority, o ktorých ste hovorili v súvislosti s týmito jednotlivými cieľmi. Takže teraz e, tá forma. E, ja by som v tomto smere chcel povedať len toľko, že myšlienka e, vytvoriť jednoznačnejší rámec pre tieto tri ciele je dôležitá, ale nesmieme strácať zo zretela e, špecializačné nástroje. A e, komisia e, by mohla niekedy stratiť jasnú perspektívu a vzhľadom na rôznorodé záujmy. E, tieto veci sa dejú aj u nás doma, ale ja si nemyslím, že toto by mal byť dôvod preto, aby sa znížili finančné prostriedky buď na médiu, kultúru alebo odbornú prípravu. Naopak, tieto by mali byť cieľenejšie. A teraz by som chcela povedať niečo o možnostiach iných zdrojov financovania Eh, okrem priameho financovania. Eh, takže eh, bez ohľadu na to, či hovoríme o zvyšovaní mobility napríklad v rámci magisterského štúdia, je potrebné, aby sme zabezpečili multiplikačný účinok. Možno, že by sme tu mohli používať rôzne metódy. A teraz e, niečo o zhlukoch, mali by, o klastroch. Mali by sme lepšie používať e, tak e, prierezové ako aj horizontálne možnosti, ale sorte di... A teraz k tomu poslednému návrhu a to je mapovanie európskych vysokých škôl. Hovoríte o mobilite, ale je tu aj aspekt bolenského procesu, ktorý je v súčasnosti e, v neveľmi dobrej situácii. E, ďakujem. Len veľmi stručne, pán Štojn. Ďakujem. Pani predsednička. Ehm, mám otázku na pani komisárku. A je to otázka, ktorá sa týka nového finančného nástroja e, kultúrnych produktov. Myslím si, že potrebujeme osobitný finančný nástroj na tieto kultúrne produkty. Mohli by ste k tomu povedať niečo bližšie? Ďakujem. Ďakujem. Pán Ďakujem, pani predsednička. Teší ma veľmi, že ste, pani komisárka, prišli k nám, v, najmä teraz. A že ste nám povedali niekoľko bodov, naznačili niektoré prístupy. A tento rok vo všeobecnosti je zaujímavým rokom, a bude zaujímavé, ako sa bude e, rozhodovať o ďalších finančných perspektívach v viacerých oblastiach politiky a to, čo urobíme tento rok spolu e, s komisiou, a e, takto ďalej bude bežať až do roku 2020. Musíme viesť ďalšie diskusie, pani komisárka, a som si istý, že nechcete eh, skrátiť, nechcete zredukovať finančné zdroje, ktoré už boli prisľúbené. Eh, je dôležité eh, vyčleniť prostriedky pre fungovanie európskych inštitúcií a želáme si aj väčší rozpočet. To je želanie nášho parlamentu a komisia príde so svojím pohľadom koncom mesiaca. Potrebovali by sme tiež eh, viac pre vzdelávacie programy. Ja som za väčšiu efektívnosť, za to, aby sme s, menším, eh, s menšou sumou peňazí urobili toho viac, ale ako to bolo viackrát spomenuté, je dôležité, aby eh, mladí ľudia mali možnosť ísť do zahraničia a aby mohlo dospieť k väčšej mobilite, ale aby sa ciele z roku 2020 splnili, to by sme potrebovali o 500% viac a nie o 5% viac finančných prostriedkov. Problém nie je mobilita, ale problém je reforma systému vzdelávania. To je odpoveď na krízu a odpoveď na otázku, či v roku 2020 budeme ešte konkurencieschopní voči USA a ďalším krajinám. möchte auch noch zwei Anmerkungen machen. Ich bin dafür, dass Mám ešte dve pripomienky. Som za to, aby sme v správe šetr... v administratíve šetrili peniaze pretože to, čo vydáme na administratívu, nemôžeme vydať v praxi. Nemôžeme dať na mobilitu, na, poš- na podporu komenia, nič. Takže sa chcem spýtať, ako to chcete urobiť? Predsa nechcete zrušiť nejakú agentúru, alebo som to nepočula pretože agentúry sú tie, ktoré spotrebujú administratívne náklady. Tu na treťom poschodí sme mali pred niekoľkými mesiacami krásne podujatie, kde sa tie agentúry predstavovali. Len to, táto prezentácia, koľko to stála prezentácia pre nás, ktorí objednávame, platíme tieto agentúry, tak ja som sa pýtala, čo všetko by sa s týmito peniazmi dalo urobiť na konkrétnych školách. Takže kde chcete špáriť, e, pardon, šetriť administratívne náklady? Po druhé, hovorili ste o výbore Šure. Tam sa hovorí, že, že tie programy, ktoré máme, zostanú zachované. Po tretie, a ja si myslím, že bude veľmi ťažké zahrnúť neformálne vzdelávanie do tohto projektu budeme mať veľa problémov, keby sme s tým mali súhlasiť a aby, veľké problémy s tým, aby sme to aj predali ostatným. Ja som pripravená všetko spraviť preto, aby sme mali viac peňazí, ale keď na konci nevieme, kde sa čo dáva, pretože všetko ide do jedného veľkého vreca, tak nemám v to dôveru. A to sa nemôže stať. Ja chcem vedieť, koľko peňazí ide kam koľko ide na to a to a to. Lebo ja som nikdy nepochopila, že Máme napríklad program celoživotného vzdelávania, ktorý sme teraz zaviedli. Ja som bola spravodajkyňa a teraz zrazu. A to je zastrešujúci program a či sa teraz volá vzdelávanie, odborná príprava a mládež, alebo celoživotné vzdelávanie. To je predsa jedno, ako to voláme, ale otázka je, že či v rámci tohto zastrešujúceho programu to dokážeme lepšie prepojiť, či je tam horizontálna spolupráca, to je predsa niečo, čo sa dalo urobiť aj so starým programom, keby som chcela. Takže chcem povedať, ja som pripravená, ja vám chcem veriť, alebo vašim spolupracovníkom, že toto všetko bude možné aj v rámci toho nového, ale ja nie som presvedčená. Chcela by som vás pochváliť za to, že ste tu e, hovorili aj o zahrnutí e, štúdia na magisterskej úrovni. Takže my si to nemôžeme dovoliť, my máme málo Myslím si, že táto cesta je veľmi dobrou cestou. Želám vám e, e, veľa úspechov. Ja si myslím, že Erasmus Mundus môže byť pro celoživotným vzdelávaním. Predsa, keď je Erasmus Mundus a som jeho súčasťou, ešte žijem. Takže celoživotné vzdelávanie. Toľko som chcela povedať. A E, ďakujem veľmi pekne za to, čo ste povedali. Snad na záver, pani komisárka, niekoľko shrňujúcich slov ako reakcia na to, čo tu zaznelo. Ďakujem. Uh, again, there... Dovolte mi ešte raz sa vyjadriť. Myslím, že tu bolo isté nepochopenie. Alebo niekedy, ako ste viete, máme isté predstavy vo svojej mysli a celkom nepočúvame to, čo hovoria tí druhí. Ja som nikdy nepovedala, že dám dokopy v jednom, do jedného programu kultúru a média. Nie, ale niekto to tu povedal. Ja som to však nepovedala. Spo- dovolte mi povedať, že skutočnosť, že máme jeden rámcový program, neznamená, že kultúra a média budú zoskupené dokopy pod jednu administratívu, pod jeden rozpočet. Nie, budú dva samostatné. A povedala som, pokiaľ sa mi podarí získať viac prostriedkov, tak budeme mať potom aj ďalší pilier pre kreatívny priemysel a kultúru a pán e, Strojanu. To bude garančný fond pre pôžičky, ktoré budú poskytnuté CCI prostredníctvom banky cez Európsku investičnú banku na, pod, eh, na základe našej záruky v prípade defaultu. Takže je to dôležité z hľadiska prístupu k úverom, ale nebude to z, nepoškodí to ani kultúru, ani média. Mám dojem, že samozrejme nikdy si nemôžem byť istá, ale niekedy reč tela hovorí sam o sebe, sa, sama o sebe. Takže keď som bola, keď som sedela oproti, pri rozpočte videla som napríklad mojich kolegov, vtedy napríklad e, hovorili, šport môže byť pod kultúrou alebo podobne. A potom postupne som videla zmenu v postoji. Nemôžem povedať naisto, že som kolegov presvedčila, ale teraz som viac optimistická, ako to bolo pred, mesiac, pred mesiacmi. A povedzme to takto. A tu máte vašu úlohu, ktorú e, budete zohrávať. To isté sa týka oblasti vzdelávania. Ako som povedala, môj cieľ v oblasti vzdelávania mládeže a odborného vzdelávania nie je urobiť rovnaké kroky s rovnakými peniazmi. Mojím cieľom je zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže a podobne. A ide práve o to, aby sme ukázali, že vyvíjame úsilie z našej strany, aby mohli e, viac prostriedkov čerpať pre vzdelávanie, školenie a šport. A e, viem, že to už e, ubehli odsedy len dva týždne. Bola tu vedená pripomienka, že musíme zaplniť uh, tú priepasť medzi uh, absolventami vyššieho stredného vzdelávania a univerzitami. Uh, určite odbor, odborné vzdelávanie je jedna časť a s našimi programami mobility pre umiestnenie učňov, to bude ďalší spôsob. Musím povedať, že chcem zdôrazniť to, čo sme povedali predtým, že musíme sa pozrieť na to, ako najlepším spôsobom uľahčíme, ako e, vyplníme tento priestor, túto medzeru medzi univerzitami a medzi prácou, medzi trhom práce, pretože tu vidím ten reálny problém. Máme príliš veľa študentov, absolventov, absolventov vysokých škôl, ktorí sú nezamestnaní. Zámerom našim nie je uh, nahradiť to, čo oni chcú študovať tým, čo my chceme, aby študovali, ale zámerom je ponúknuť im viac informácií, dať im lepšie informácie. Keď sa rozhodnú pre štúdium na vysokej škole, musia dostať dobré informácie, aby mohli urobiť informovanú voľbu a mohli sa rozhodnúť, čo chcú študovať. A samozrejme, po ukončení štúdia, respektíve v rámci štúdia, musíme doplniť ich E, znalosti, praktickými skúsenosťami, čo je mimoriadne dôležité. A týmto sa dostávam k otázke pani Bajadeli antrobistis gestume. A to je úplne základná e, vec. E, samozrejme, nemôžeme humanitné vedy jednoducho dať bokom a povedať, keď niekto študuje humanitné vedy, nedostane žiadnu prácu. Štúdium humanitných vied e, ponúknuť e, deťom a je dôležité. A samozrejme, pokiaľ ide o štúdium humanitných vied na vysokej škole, to musí byť doplnené i ďalšími predmetmi, ďalšími vzdelávaním, to je možné obohatiť mobilitou, e, štúdiom jazykov, štúdiom zahraničia a podobne, všetky veci, ktoré sme, e, o ktorých sme hovorili. No, na programy pre výskum Marie Curie napríklad, je to veľmi úspešný program a ten sa neobmedzuje len na prírodné vedy, to je chybný dojem, pokiaľ to niekto takto vníma. A možno, že vychádzate z tohto chybného, tejto chybnej predstavy a preto je jasné, že Marie Curie je otvorená pre rôzne oblasti vedy a možno by sme to mali informovať verejnosť o tom. Všetci, ktorí sa majú záujem o výskum a tiež musíme v skutku informovať ľudí o tom, čo platí a čo nie. Ďalej, otázka modernizácie našich univerzít. To sú mimoriadne náročné úlohy, ktoré musíme riešiť a možné je to len, ak budeme mať dobrú spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Bruselom. Pretože my príjmame rozhodnutia o základných politikách a tieto základné politiky musia potom byť uplatňované a tu možno musíme tiež urobiť isté zmeny, aby bolo možné e, prispôsobiť to na dané špecifické podmienky. Ale nie je dobré, ak by pri e, vysokoškolskom vzdelávaní každá krajina išla svojou cestou. Musíme stanoviť istú základnú, isté základné východiska pre budúcnosť a, a Máme tu nové iniciatívy pre modernizáciu vysokých škôl. V oktobri budeme o tom diskutovať a dúfam, že to bude dobrá téma na diskusiu, pretože je to v skutku dôležité pre všetky krajiny. Čiže musíme sa pozrieť na to, čo funguje dobre v jednotlivých krajinách, aké úspechy sme zaznamenali a potom tiež si musíme popísať veci, ktoré nefungujú. A to môžeme robiť len vtedy, ak si navzájom porovnáme naše systémy. Ďalej tu bola polo, žena otázka týkajúca sa DPH. Ako iste vieme, DPH je v kompetencii jednotlivých štátov. My nemôžeme z Bruseli diktovať jednotlivým členským štátom, čo budú robiť v oblasti politiky e, DPH. A viem, že to bolo spomenuté veľmi hlasne, pokiaľ ide o knihy, fyzické knihy, respektíve digitálne knihy a e, najmä vychádza to z Francúzska. Je to snaha aplikovať zniženú sadzbu DPH. V niektorých prípadoch, v niektorých e, členských štátoch to existuje, e, od kníh, papierových kníh smerom k digitálnych. Ale pokiaľ sme o tom diskutovali, bolo to len Francúzsko. A na to potrebujeme jednomyselnosť. Aby sa zmenili pravidlá v oblasti DPH, na to musíte dosiahnuť jednomyselnosť a to je veľmi náročné získať. A to isté sa týka samozrejme akýchkoľvek výnimiek pre členské štáty, pokiaľ ide o športové organizácie. Ja by som si želal, aby sa to dalo e, uplatniť a mohli by sme pomôcť, ale obávam sa, že to nebude tak jednoduché. Ešte chcem zdôrazniť jednu vec. Synergie. Keď hovorím o synergiách, Hovorím tiež o synergiách medzi našim programom celoživotného vzdelávania, medzi sociálnym fondom a fondom regionálneho rozvoja. Ako iste viete, oba tieto štrukturálne fondy vyňajú množstvo peňazí a myslím, že my sme jedinou oblasťou vzdelanie a kultúra, kde existuje dostatočný dopyt pre akékoľvek fondy, ktoré sú k dispozícii. Ale v minulosti nikdy nebola koordinácia politík medzi DG Regio, DG Employment a DG Ec. A teraz moja požiadavka je, aby e, bola komisia, ktorá rozhodne o tom, ako budeme koordinovať tieto tri politiky, aby sme všetci sa pridržali rovnakej politiky. Pokiaľ budeme mať cieľ e, splniť ciele z Európy 2020, mali by sme všetci zoskupiť svoje sily, aby sme splnili tieto ciele. To je pre mňa mimoriadne dôležité. A myslím, že moja otázka. Administratíva. Myslím, že som to už spomenula. Pokiaľ existuje požiadavka zo člen, strany členských štátov zredukujte administratívnu záťaž. Znižte výdavky, nech je to všetko zjednodušené, viditeľnejšie. To nemôžem samozrejme ignorovať, tieto požiadavky. A keďže sa musím spolahnuť na nich, aby sme získali viac prostriedkov, musím preukázať, že to robím. Napríklad, v niektorých krajinách, ako v vašej krajine v Nemecku alebo v Taliansku, majú tri rôzne agentúry, ktoré platíme. A oni nevedia. Jedna nevie e, o tom, čo robí druhá. Bola som vo Florencii a e, bola to veľká funkcia. Myslím, že ten prejav bol dobrí z tej agentúry, ale oni mi povedali, nie, máme tu ďalšiu agentúru a musíme dať priestor ďalšej osobe, aby to vysvetlila. A toto v skutku nenapomáha viditeľnosti. Čiže keď členský štát chce mať dve, tri alebo štyri agentúry, tak nech to zaplatí samostatne. Čiže my musíme skutočne uh, to urobiť ekonomickejšie, musíme zabezpečiť efektívnejšiu administratívu a lepšiu viditeľnosť a môžem vám povedať, že bude to oveľa viac viditeľné, ak sa pokúsime zabezpečiť tieto synergie. Was ah, informal, non-formal, non-formal yeah. education, please well, use. Informal and non-formal learning for us. Neformálne eh, vzdelávanie, eh, štúdium je pre nás prioritou. Nechceme mladým ľuďom, dobrovoľníkom, eh, nedo, nedať možnosť neformálneho vzdelávania. Na to, aby sme to preukázali, čo skoro príjmeme odporúčanie a validovať, potvrdiť neformálne vzdelávanie a tiež rozšírime náš Europass na to, aby zahrňal nielen akademické kvalifikácie, ale aj tieto neformálne e, štúdium, ktoré mladí ľudia dostávajú. A teraz mám ešte dve otázky, ale potom musím dať ešte Doris slovo, pretože som ho odmietol. Takže nech sa páči, veľmi v stručnosti, pani Bosko. Ja jednoducho som nedostal odpoveď na moju otázku, pokiaľ ide o nezákonné stavkovanie. Ešte bol street football. Ja som mala na mysli otvorené futbalové školu o futbalovú školu v Bosne a Hercegoviny. Nie je to ďalšia organizácia. Áno, ale robia to isté. Všetky kroky, ktoré ste spomenuli, napríklad športoví agenti, nezákonné stavkovanie, sú to v skutku veľmi závažné problémy na rôznych úrovniach. Nemôžem povedať, že s organizovaním konferencie tento problém vyriešime. Nie budeme o tom probléme vedieť len viac a o špecifických črtách tohto problému. A tu samozrejme budeme musieť spolupracovať s Radou Európy, s Medzinárodným olympijským výborom, s UFO a podobne. Čiže musíme spojiť sily, pretože každý má isté informácie. My musíme uh, zozbierať všetky tieto informácie a pozrieť sa na to, ako najlepšie vyriešiť tento problém. Nie je to niečo, čo vyriešime jednou konferenciou alebo do roka. Vyžiada si to istý čas. Nezákonné stavkovanie. Komisár Barnier napríklad začal inici- prišiel s iniciatívou týkajúcou sa online stavkovania. Pani Malstrom tiež prichádza s iniciatívou o korupcii vo všeobecnosti a mne sa podarilo do jej iniciatívy zahrnúť šport, korupcia v športe Takže vidíte, že roz, zahrnutím problémov športu do ďalších iniciatív, ktoré majú právny základ, na základe tohto môžeme s nimi lepšie spolupracovať. Problém, respektíve iniciatívy, ktoré ste spomenuli, zdravie, šport a zdravie. To je veľmi dôležité a preto som začala, moje služby začali spolupracovať so službami komisára Daliho, aby sme videli, ako môžeme najlepším spôsobom presadzovať šport pre zdravie na školách. A to je veľmi dôležité. Musíme vytvoriť partnerstva i v rámci samotnej komisie, pretože môžeme využiť nástroje, jedného portfólia, jedného komisára, aby sme doplnili nástroje druhého komisára. A to isté sa bude týkať rozpočtu. Mali by sme dať dokopy to, čo má on, čo mám ja, aby sme dosiahli lepšie výsledky. Pani Tripel a pán Boris veľmi stručne. Ešte len jednu politickú vetu chcem doplniť k otázke príliš veľkého počtu agentúr na úrovni členských štátov Myslím, že pokiaľ toto by mohol byť príspevok pre lepšiu transparentnosť, zníženie administratívneho bremena a jasnejšia štruktúra, to s tým súhlasím, ale myslím, že z politických dôvodov je veľmi dôležité komunikovať, že je to viac menej zodpovednosť členských štátov a rady. Nie je to len náš problém a to je veľmi dôležité, pretože oni žiadajú od nás škrty a pritom oni sami sú zodpovední. A toto si myslím je veľmi kľúčové, aby to bolo jasne uvedené. Pán Boris? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ešte za slovo. Chcem povedať, že to, čo pani komisárka práve povedala o prioritách a o realizácie stratégie, to musí naraziť na boj, samozrejme v pozitívnom zmysle slova na kolegiu komisárov. Mám na mysli uh, prostriedky pre vzdelávanie a šport. Držím vám palce a potom, čo ste povedali, e, pokiaľ ide o osvedčené programy, celoživotné vzdelávanie, odborné vzdelávanie a podobne. A myslím si, že najväčšia výzva bude pozostávať v tom, že zatiaľ čo v Európskom sociálnom fonde a fonde regionálneho rozvoja tam nemáme 100 miliónov, to mám, tam máme miliardy, ktoré sú určené pre rôzne opatrenia. Teraz je to na vás, alebo na vaš, vaša sila závisí od toho, či viac menej pre budeme môcť určiť tieto prostriedky, či e, budú pre vzdelávanie a šport a teraz už je na vašej schopnosti to presadiť e, politiky vzdelávania, či bude to e, úspešne presadené. Takže vám držím palce. A ešte jedna, jeden e, taký skromný návrh. Hovorili ste o šport korupcii v športe. Ja by som dokonca chcel povedať, že pri tomto probléme, ktorý má rôzne úrovne, ktorý sa odohráva na rôznych úrovniach, že s výborom Jury eh, by sme, bolo dobre sa dohodnúť, aby sankcie za korupciu v športe boli odsúhlasené, pretože je to absolútne nevyhnutné. Preto, aby došlo k zjednoteniu práva v celej Európskej únii. Takže ešte komisii, aby som mohla odpovedať na vaše komentáre. To je presne to, prečo spolupracujeme s komisárkou Malmstromovou, pretože ja mám samozrejme záujem o tú tému, ale ona má možnosti niečo urobiť, niečo hmatateľné. Takže áno, je to veľmi dôležité. Je dôležité, aby sme spolupracovali s vami aj s ďalšími výbormi, aby sme sa dostali bližšie k našim cieľom. Chcem sa vám poďakovať za váš záujem v prvom rade. Keď si pozrieme správu, tak si myslím, že parlament aj komisia majú tie isté ambície, pretože v správe Očul bola veľmi dôležitá bol dôležitý dôraz skladený práve na vzdelávanie. Šport sa spomenul, ja som očakávala, že bude silnejšie vyhlásenie na tému športu, ale je tak veľa vecí, na ktoré treba myslieť. Ja som ale optimistická a dúfam, že v našej oblasti budeme mať dobré výsledky ja viem, že väčšina členských štátov znižuje svoj rozpočet. Napríklad minulý víkend som bola v Holandsku a tam sa práve eh, hádali veľmi o znižovaní výdavkov v kultúre, čo je žiaľ, veľký žiaľ, ale to sa deje na viacerých miestach, vo viacerých krajinách a preto očakávam veľmi ťažké rokovania s radou, presne z tohto dôvodu a preto si myslím, že by sme mali spolupracovať a mali by sme sa snažiť dosiahnuť výsledky, pretože ja viem, že my v komisii aj vy v parlamente máme rovnaké ciele a chceme dosiahnuť tieto ciele spoločne. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A teraz posledné slovo. Koordinácia medzi zamestnanosťou, regionálnymi a E, e, ďalšími časťami rozpočtami neprinesie výsledky, ak my znížime náš rozpočet alebo niečo stratíme, pretože koordinujeme. Vždy sa ľahko povie koordinácia a potom máme menej peňazí. Ja viem, že vy sa snažíte robiť to najlepšie a tešíme sa na výsledky e, vašej práce aj vašej správy. Ďakujem. Okay. Colleagues, you can, you can stay, huh? Uh, eh, môžete zostať, kolegovia. Number four, budget 2012. The Teraz rozpočet na rok 2012. Pravdajcom je pán Lockigard. Je to veľmi dôležitá téma a ako viete, pozícia rady bude tento rok predložená veľmi neskoro. Predpokladá sa, že sa tak stane 25. E, až 29. júla. Mám pocit, že vtedy bude väčšina z nás na dovolenkách, takže z tohto dôvodu sa koordinátori rozhodli, že kultúrny, výbor pre kultúru, prosím, aby ste ma počúvali, Teda nie som už v škole, ale aj tak vás prosím. Takže rozhodli sme sa, že je dôležité, aby výbor hlasoval už 14. júla o pozmeňujúcich návrhoch k rozpočtu. To znamená, že ešte predtým, než dostaneme vyhlásenie rady. Takže budeme hlasovať o dokumente komisie, ktorý, ku ktorému sa vyjadril pán Lokegard za nás a tieto návrhy budú predložené a bude sa o nich hlasovať v angličtine, pretože z technických dôvodov nebude možné zabezpečiť preklady. Náš spravodajca, pán Lockerhart, potom všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré 14. júla príjme náš výbor, e, zozbiera. E, požiadame o mandát e, tam, kde rada navrhne škrty v rozpočte e, komisie. V, pra, v praxi to znamená, že pokiaľ ste spokojní s návrhom rozpočtu komisie a chcete Eh, aby bol prijatý v prípade, že by sa ho rada rozhodla zoškrtať. Nie je potrebné poskytovať, eh, predkladať žiadne eh, pozmenujúce návrhy, ale ak chcete pozmeniť tento návrh rozpočtu komisie, je potrebné, aby ste v angličtine predložili svoje pozmenujúce návrhy do 27. júla. Takže na to nezabudnite a s týmto odozdávam slovo pánovi Lok. Kegardovi. Ďakujem, ďakujem aj za túto dôležitú prácu, ktorou som bola poverený a podľa toho, čo povedala pani predsednička, môžete všetci ísť na dovolenku, lebo tak či tak ja budem tú prácu vykonávať. Ale ako sa tu už dvakrát hovorilo, na predchádzajúcich zasadnutiach sa nám podarilo dohodnúť v hrubých rysoch e, e, rozpočet 18 e, miliónov na vzdelávanie, 3 ďalšie milióny na šport. A to bolo v minulom roku a myslím si, že tento rok sa nám to podarí zlepšiť, pretože E, si myslíme, že je to dôležité a myslím si, že môžeme byť ambicioznejší a keď počúvame komisiu, tak si myslím, že e, môžeme s tým počítať a je tu dobrá možnosť, pokiaľ budeme e, smerovať k jasnému cieľu. Samozrejme, ako sa dalo očakávať aj tento rok, sú tu rôzne e, rozpočtové obmedzenia. E, povedal som to už naposledy, e, máme 150 miliónov na e, rozpočtovú položku 1A a, e, to, Navrhujem, aby sme sa zamerali na priority v dvoch, na dve prioritné oblasti a to je celoživotné vzdelávanie a šport. Na do, základe doterajších skúseností e, si myslím, že tu existuje široký konsenzus a predpokladám, že tento konsenzus e, aj pretrvá. Teraz, keď sa pozrieme na konkrétne pozmeňujúce návrhy, ktoré som pripravil na dnes, e, máme tu návrhy týkajúce sa tak e, celoživotného vzdelávania, ako aj športu. Pokiaľ ide o tieto návrhy, tie netreba vnímať ako definitívne, ale skôr ako to, čo ja navrhujem tomuto výboru. O týchto údajoch by sme ešte mali rokovať. Ja som s niektorými z vás už o tom hovoril, ale chcel by som zopakovať, že toto je naozaj len taký, taká prvá predstava, akú úroveň by mali mať tieto sumy ehm, ja navrhujem zvýšenie o 45 miliónov viazaných rozpočtových prostriedkov na celoživotné vzdelávanie. Niektorí z vás sa pýtali e, na platobné prostriedky, tie tu nemáme uvedené, ale e, komisia hovorí, že môže vynaložiť v prvom roku okolo 30 miliónov, takže keby sa niekto pýtal na úroveň, tak je to teda okolo tých 30 miliónov, pokiaľ by boli viazané rozpočtové prostriedky 45 miliónov. Ale ako som povedal, toto je len návrh, o ktorom musíme ďalej rokovať. Musíme však vyslať veľmi dôrazný signál týkajúce sa celoživotného vzdelávania a toho, na čo sa chceme zamerať. Myslím si, že máme slušnú šancu uspieť. Takže nie sú to definitívne e, čísla, ale chceme byť ambiciozní. A teraz, keď sa pozriem na prípravné e, opatrenia pre e, program o športe. Tu som uviedol sumu 6 miliónov. Som si istý, že niektorí z vás by si želali, aby to bola vyššia čiastka. O tom môžeme hovoriť, ale čo je najdôležitejšie, je to, na čom by sme sa mohli dohodnúť a síce na jednom pozmeňujúcom návrhu. Ja som už o tom s niektorými z vás hovoril a myslím si, že aj tu možno očakávať e, konsenzus, ale tie rokovania ešte nezačali. Ja sa však pokúsim začleniť niektoré z vašich pilotných projektov, ako aj prípravných opatrení na tento e, účel. Dúfam, že sa nám to podarí. Potom som tu pridal dve veci a to je pilotný projekt pre e, znalostné partnerstva. Tento projekt e, dostal veľmi silnú podporu komisie pretože veľmi výrazne prispieva k stratégii Európa 2020. Znalostné partnerstva v rámci Európy 2020 zdôrazňujú vzťah medzi biznisom a vzdelávaním. Ja si myslím, že s tým môžeme všetci len súhlasiť a je, tu som takisto pridal jednu menšiu položku do roz, čiastku k rozpočtu na budúci rok. A napokon to je ten štvrtý pozmeňujúci návrh a to e, bolo zdôraznené aj v informáciách médií. E, naposledy sme hovorili o vzdelávacích seminárov pre novinárov, ktoré by sem spadali. Tieto semináre by mali novinárov lepšie oboznámiť s fungovaním európskych inštitúcií a e, ukázalo sa, že sú veľmi populárne tieto semináre. Vždy je viac záujemcov, než je možné uspokojiť a pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia a vedomosti novinárov, myslím si, že e, je to veľmi dôležité, lebo je naozaj potrebné novinárom pomôcť pochopiť tento veľmi komplikovaný systém a myslím, Myslím si, že by sme tu mali byť ešte ambicioznejší a to je aj dôvod pre predloženie tohto návrhu. A posledná vec, ktorá vyvolala isté obavy v tomto výbore, sa týka e, rozpočtu na komunikáciu. Možno povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť e, dosť veľa v rámci vzdelávania a spolupráce s DGEK a myslím, že tu môžeme byť hrdí na to, čo sme už dosiahli v minulom roku a čo zrejme dosiahneme aj tento rok. Keď sa pozrieme na DGCOM, tak e, tu možno povedať to isté. Prepačte, tu nemožno povedať to isté, lebo v zásade sme nedosiahli nič. A to je pochopiteľne e, polutovania hodné. Treba si položiť otázku, prečo. Keď sa pozrieme na to, čo bolo doteraz zaradené na program, tento výbor a tento parlament e, minulý rok aj tento rok schválil e, projekt e, týkajúce sa novinárov a tento projekt bol však vypustený a minulý rok sa v podstate nič neudialo. Ja som sa už stiažoval rozpočtovému výboru tohto parlamentu, ale bez výsledku. Čiže teraz tretí rok po sebe budeme podľa môjho názoru sa musieť znova zamyslieť nad tým, čo e, treba robiť s týmto e, projektom. E, vedenie DGCOM e, slúbilo, že sa na to pozrú, ale predbežne e, sa E, tak nestalo. A ďalšia vec, e, ja si myslím, že sme pomohli e, DGCOM trocha získať či rozšíriť Eh, svoju pôsobnosť a zvýšiť prostriedky na financovanie informačných stredisk. Ale ak mám použiť eh, rokovací jazyk, vyjednávací jazyk, my sme nič za to nedostali naspäť a to nie je uspokojivé. Možno si spomínate, že e, niektorí z mojich nemeckých kolegov v rozpočtovom výbore robili istý výskum okolo Vianoc minulý rok a tento sa týkal stratégie pre oblasť komunikácie. V januári sme mali strednutie s komisiou, ale stratégiu sme nemali, takže mohli by sme si položiť otázku, e, prečo Nakoniec na tom istom januárovom e, stretnutí e, komisárka nás informovala, že e, bola ukončená E, ukončená sieť, e, ktorá mala 8,7 milióna eur vyčlenených na tento rok, ale nedostali sme informáciu, prečo sa tak stalo, takže možno, že by bolo potrebné sa na to pozrieť. Ja si nemyslím, že by to bolo účelné a že by to plnilo to, čo by chcel parlament dosiahnuť. Mám aj ďalšie príklady, ale tie by boli možno troška nudné, takže dôležité je zistiť, prečo e, je takáto situácia. Myslím si, že náš e, výbor by mal urobiť viac. Potrebujeme stratégiu, potrebujeme takú komisiu, ktorá sa mm, bude snažiť nespolupracovať. Minulý týždeň sme mali stretnutie s s inštitucionálnou pracovnou skupinou, kde sme sa snažili e, predložiť e, priority e, zistiť, aké sú parlamentu, aké sú priority na rok 2012. Nedostali sme ich. Myslím si, že tento výbor by mal teraz zaujať stanovisko a ja by som navrhol, aby sme sa na zasadnutí koordinátorov pokúsili tento problém vyriešiť a rozhodnúť sa aj, ako postupovať v súvislosti s tohtoročným a budúcoročným rozpočtom. Ďakujem. Ivo Pelet. Ďakujem pekne, Doris. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel podporiť to, čo povedal pán spravodajca, predovšetkým pokiaľ ide o úsilie tohto výboru, pokiaľ ide o sústredenie úsilia na celoživotné vzdelávanie. Chcel by som to skutočne podporiť, predovšetkým pokiaľ ide o navýšenie rozpočtu na celoživotné vzdelávanie. Myslím si, že tu by sme naozaj mali postupovať veľmi ambiciozne. A po druhé, ehm, máme plnú dôveru vo vaše úsilie ehm, opätovne ehm, zvrátiť e, potenciálne škody škrty, ktoré by v návrhu komisie mohla urobiť e, rada. A možno len poznámočka týkajúca sa tretieho návrhu, e, ktorý je zameraný na znalostné partnerstva. My to samozrejme podporujeme, ale tá suma je len symbolická, asi vo výške jedného milióna. A tu si spomínam, čo práve povedala pani komisárka pred chvíľou, pokiaľ ide o synergie so e, regionálnym fondom a sociálnym fondom. Možno, že toto by mohla byť jedna z oblastí, kde by sa mohla využiť takáto synergia s inými politickými nástrojmi komisie, aby sa e, získalo viac peňazí na dosiahnutie týchto cieľov. To sú naše hlavné pripomienky, ale všeobecne plne podporujeme vaše úsilie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Froka Merved. Áno, ďakujem tie návrhy pána E, Lokegarda môžem podporiť. Myslím si však, že pri športe by sme mohli pokračovať v tom, čo sme žiadali v Lani. Tam to bolo 10 miliónov. Vieme, že pri rokovaniach o rozpočte je to ako pri tarifoch. Žiadate veľa, nakoniec dostanete troška. Aj teraz to bolo len troška, myslím, že asi len 3 milióny na konci. A keď teraz sme, e, budeme postupovať tak, že miesto desiatich budeme žiadať 6, dostaneme len 1,5. Takže preto si myslím, že by sme si možno mali rozmyslieť, či nebudeme pokračovať v línii minulého roku a budeme žiadať to, čo sme žiadali aj v Lani. Ja som aj prekvapená, keď pani Vasiliu teraz povedala, aká je dôležitá táto oblasť, ako by chcela mať aj dlhodobejší program, že tento rok komisia pravdepodobne na prípravné akcie nemá žiadne prostriedky. V minulom roku sme mali aspoň návrh komisie, aby sa už troška, aj keď nie všetko, čo by sme si želali v tomto robilo, takže možno by sme mohli spoločne sa nad tým zamyslieť, čo je takticky rozumnejšie, pokračovať v línii minulého roku alebo znížiť požiadavky. Proste aj sme aspoň dostali tie tri Toľko som chcela povedať. Ďakujem, pani Tripo. Ďakujem. My ako zelení podporujeme návrhy mm, Mortena ako aj pozmenujúce návrhy. Obávam sa, Tiež, že by sme si možno mali premyslieť, že či nežiada 10 miesto 6, tak ako to pred chvíľou povedala kolegyňa. Ale dôležité je, že chceme mať takýto rozpočet aj v nasledujúcom rozpočtovom rámci. Chcem hovoriť o jednom zo zelených pilotných projektov. Ide o to, že potrebujeme viac výskumu a znalostí o tom, ako budeme financovať kultúrnu diverzitu udržateľným spôsobom v digitálnom prostredí. Máme rôzne debaty, rôzne alternatívy z internetovej komunity a ja myslím si, že to všetko hovorí o tom, že by sme mali venovať viac na výskum v tejto oblasti, aby sme dospeli k modelom a udržateľnému financovaniu kultúrnej rozmanitosti v digitálnej ére. A ja dúfam, že preto to získame podporu. Teraz ešte ku komunikačnej stratégii, čo povedal Morten. Mňa veľmi hnevá, keď počujem, čo sa má stať, čo komisárka Redingová urobila. Naposledy, keď sme mohli tu s ňou hovoriť a keď bola znovu, keď sa znovu zdala tej myšlienky televíznych sietí, a chce ísť teraz do, e, na papierovú formu, ktorá sa bude rozdielovať občanom. Ja myslím, že ten odchod od mass médií a vrátiť sa k brožúram a papierom, to je úplne nepresvedčivé. A samozrejme, to, čo sa my snažíme vybudovať, sú e, rádiosiete a televízne siete, ktoré by e, išli von a hovorili by, a takto by sa približovali k občanom. Práve televízia je veľmi dôležitá pre severské krajiny Nemecko. A ja myslím, že my ako kultúrny výbor, výbor pre kultúru, nemôžeme akceptovať, že ne, nepočúva naše požiadavky a nevšíma si naše hlasovanie a preto ja si myslím, že nie je žiadna iná možnosť, len ako to, že jej veľmi jasne povieme, čo je náš záujem a povieme komisárke Redingovej, že nebudeme akceptovať, čo robí, respektíve čo nerobí, pokiaľ ide o naše záujmy. Teraz pani Hannibal. Ďakujem. Chcem podporiť to, čo každý povedal o celoživotnom vzdelávaní. A aj o vedomostných partnerstvách, čo je dobrý nápad. Pokiaľ ide o šport, áno, mohli by sme žiadať asi toľko, čo sme žiadali a dúfať, že dostaneme niečo rozumné. Ja myslím, že to je veľmi dobré. Je to dôležité, aby sme získali financovanie, ktoré potrebujeme, takže možno by sme mali žiadať viac. Pokiaľ ide o komunikačnú stratégiu, ma, možno by sme mali o tom hovoriť na stretnutí koordinátorov, ale ja myslím, že je úplne jasné, že to, čo robíme, čo EÚ teraz robí, jednoducho nefunguje celkom dobre. Ja pripúšťam, ja som z Británie a ja vidím ten najhorší možný spôsob, ak nám naozaj záleží na tom, aby sme obyvateľom EÚ povedali, čo sa tu deje a oznamovali im to dobrým spôsobom, aby to niečo znamenalo, aby to vyvolalo ich záujem, tak musím povedať, že my to správne nerobíme. Ja myslím, že veci sa vlastne len zhoršujú namiesto zlepšovania. Takže ja si myslím, že potrebujeme určitú stratégiu, ktorá by fungovala, ktorá by zaručila že ľudia vedia, čo sa tu deje, aby mali o to záujem. A my by sme mali ukázať veci čo najlepším spôsobom, aby ľudia chápali, že robíme dobrú prácu, že sme konštruktívni a že pracujeme v mene obyvateľov Európy. A ja som si nie istá, že či dokonca chápu toto základné posolstvo. Takže treba to urobiť. A pokiaľ ide o ten čas, tak pán Lokegar to tu spomenul ale ja myslím, že sa ešte nemôžeme dostať ku konečnému rozhodnutiu. Potrebujeme ešte čas v našich skupinách, aby sme o tom mohli ďalej hovoriť. Áno. Ale ja som vám dala lehoty, tak nezabudnite na lehoty. Dobre. Pani Šalka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za vaše prvé úvahy o rozpočte. Je to naozaj veľmi zložité. Ja ako holandianka viem, ako sa treba naučiť spraviť viac z menej a musíme aj uvažovať o spôsoboch, ako zvyšovať efektívnosť, najmä keď máme možnosti nových technológií, ktoré umožňujú väčšiu otvorenosť, zdieľanie informácií v rámci EÚ cez veľké vzdialenosti bez nejakých náročných, finančne náročných ciest. Taktiež by som chcela sa pozrieť na rozpočet z tohto pohľadu. Taktiež ma zaujímajú tie pilotné projekty, to chcem podporiť. Mali sme nedávno hearing, ktorý sa týkal vzdelávania a príležitosti pre mladých ľudí a Helen Terven, ktorá je zakladateľkou víkendovej školy. To je úplne súkromne financovaná iniciatíva, veľmi úspešná v Holandsku, ktorá poskytuje odborné vzdelávanie detí z deprivovaných oblastí počas víkendov. E, učia formou práce v dielniach, kde sú určité profesie, ja neviem, lekári, požiarníci, policajti a podobne. Takže deti, ktoré možno nikdy nevideli takéto profesie v svojom okolí, ich môžu okamžite takto spoznať. Tento pilotný projekt navrhuje aj Ehm, základné peniaze pre sieť európskych letných táborov, kde by sa využila táto koncepcia. To teda znamená, že ponúka základný kapitál na vytvorenie takýchto táborov, ktoré by vychádzali z rovnakých myšlienok, zvyšovali by medzinárodnú zručnosti a mobilitu. Ja si myslím, že by sme mohli s nimi spolupracovať, aby sme zaručili, aby tento rozpočtový riadok v rozpočte získal tú pozornosť, ktorú si zasluhuje. Teraz pani Kosta. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Rada by som povedala tri veci. V prvom rade, myslím si, že je pravda, eh, je správne eh, klásť otázky k rozpočtu, budú isté priority a aké budú navýšenia v rámci týchto priorít musíme povedať, že kultúra je veľmi dôležitá, no problém je, že máme stále rovnaké množstvo v rozpočte a nič sa v podstate nezmenilo. V roku 2012 to bude pre nás základný bod, základná otázka v oblasti politiky, pretože keď prejdeme k viacročnému e, programu a ako sme videli na vypočutí a rok 2012 bude kľúčový z hľadiska budúcnosti a o čo viac urobíme, pokiaľ niečo neurobíme, naša dôveryhodnosť bude nulová. Kultúra nezvýšila svoj význam, ale naopak skôr stráca pôdu pod nohami a toto je, myslím si, všeobecná kritika, ale je dôležité si ju zobrať za svoju. Po druhé, zdá sa mi, že možno, že mi môžete povedať, mi to vysvetliť, ale mne sa zdá, že keď sme sa snažili stanoviť e, politiku stred do Zemia, e, dalo sa, že je veľmi dôležitá spolupráca medzi programmi vzdelávania a e, školení s tretimi krajinami, ale v jednotlivých kapitolách došlo k veľkým škrtom. Mm, tiež došlo k zníženiu tej spolupráce. No malo by dojsť najvyššenie alebo nie. Pokiaľ ide o mobilitu mladých ľudí, e, musíme byť konzistentní, hovoríme o celoživotnom vzdelávaní. No myslím, že komisárka povedala, že dojde k zvýšeniu už v tomto roku, k zvýšeniu prostriedkov pre, mobili, pre programy mobility mládeže. A to sa dá vysledovať z hľadiska e, zvýšenia prostriedkov, ale nevidím nejaké navýšenie financií. Vieme, že existuje zvláštny postoj, pokiaľ ide o komunikáciu. E, komisie v minulosti boli e, skvelé komunikačné programy. Vyz... Programy e, vyzerali skutočne skvele, na komun... ale prostriedky na komunikáciu sa znižujú a zdá sa mi, že je len to tak vyzerá, alebo nemajú skutočne vieru parlament. A čo prostriedky, ktoré nie sú využité? Myslím, že by sme mali spolupracovať na tom, čo urobiť s týmito prostriedkami. To bola otázka, ktorú som položila na vypočutí komisárke a urobím to opäť. A myslím, že možno, že komisárka robila skôr politické vyhlásenia, ako prezentovala inštitucionálny prístup. A to je možno legitimné, zdá sa, že vykonávajú nejakú, robia nejakú politickú kampaň, ale je to rizikové. Pozrime sa na, skôr na obsah. A vidím tu zníženie o 7 miliónov eur v roku 2013 pre program kultúry. Je to zle vytlačené, alebo je to problém e, e, je to problém v jednotlivých položkách? Vielen Dank. Ich kann Ďakujem za slovo. Môžem počiarknúť to, čo povedal pán Lokegaard. Nechcem dlho o tom hovoriť, ale mám len jednu dodatočnú pripomienku. Komunikačná stratégia. To by ma zaujímalo, či je možné nejakým spôsobom zhodnotiť jej účinnosť. Sme v súčasnosti, keď je ohrozená európska myšlienka. A každé vysielanie v rádiu, v televízii o Grécku dnes ničí do veľkej miery to, čo sme dosiahli z hľadiska proeurópskych postojov. A to je problém pre nás. A preto hovorím, že aj pre náš výbor, pre našu prácu by sme mali zadať štúdiu o tom, ako e, využiť účinne komunikačnú stratégiu. Je to účinnosť, akým spôsobom môžeme postupovať, možno, že by to bolo ešte potrebnejšie, ako si vieme predstaviť. Ďakujem. Pán Lockergard, ešte môžete zareagovať a potom to uzatvoríme. Počkajte, prosím, ešte pán Lockergard. Pani Meterdam. Briefly, I mean, uh, as... Pán Meterdam, uh, stručne, ako sme povedali už minule, vítame do veľkej miery vaše plány aby boli presne stanovené priority a veľmi e, vítame e, priority celoživotné vzdelávanie a šport. Ak by som mohol ešte pár slov povedať k športu, boli tu otázky, prečo komisia nenavrhla nejaké prostriedky v tomto roku pre rozpočet na rok 2012. Spôsob, ako to funguje, je, ako ste viete, 2011 je posledný rok e, súčasných rokov, či na základe finančného nariadenia, buď komisia musí navrhnúť nový program, ktorý vytvorí právny základ a ten pripravujeme, ako ste viete, po roku 2013. A parlament samozrejme stále má možnosť navrhnúť nový pilotný projekt v oblasti športu. Ako som povedal, budeme eh, podporovať premostenie tejto eh, medzery medzi rokmi 2011 a 2014. Otázka bola k rozpočtu pre mládež, prečo sa nezvýšil viac. Musíme zohľadniť skutočnosť, že základ pre našu prácu je viacročné plánovanie našich programov a ako v minulých, keďže v minulých rokoch e, dostal rozpočet pre mládež vďaka vášmu úsiliu do, dodatočné prostriedky. E, je dokonca, bolo by riziko zniženia prostriedkov v rozpočte v roku 2012. To komisia nenavrhuje. Komisia e, do položky do, navrhla doplniť prostriedky, aby došlo k navýšeniu v 2012. Takže od roku 2011 do 2012 dochádza k navýšeniu napriek tomu, čo bolo e, uvedené v rámci viacročného programovania. Či na záver chcem povedať, že vítame E, vaše, váš prístup. Pozrieme sa tiež na ďalšie návrhy, na ďalšie pozmeňovacie návrhy a ako zvyčajne urobíme potom technické pripomienky v potrebnom rozsahu. Ďakujem pekne, ďakujem. Je tu niekto z komunikácie komisie? E, skry, ukrývate sa? Nie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. dnes s pánom Lokegardom, kde sme prezentovali naše stanovisko na viaceré pripomienky pána Lokarta. Myslím, že otázka komunikačnej stratégie a je predmetom dialógu, ktorý prebieha. Minulý rok mal tento výbor isté pochybnosti, pokiaľ ide o existenciu komunikačnej stratégie. My sme prezentovali správu o nej a myslím, že tie výhrady už boli odstránené a, a pani Redingová prišla do, tej, do tohto výboru a tiež prezentovala prístup ku komunikácii, no musím povedať, že my veľmi vážne budeme brať všetky tieto pripomienky a vrátime sa sem a budeme pokračovať v tejto Ďakujem. Dobre, takže pán Lokegard, Ďakujem. Len pár pripomienok k tomu, čo bolo povedané k športu. Úplne súhlasím s tým, že možno 6 miliónov nie je správne číslo, ako som povedal. Môžeme o tom diskutovať. Teraz ste počuli vysvetlenie o komisie, ako to funguje. Myslím, že nemôžeme porovnávať 3 milióny so tými 6 miliónmi, pretože to hovoríme o trojročnom období a dvojročnom období, takže samozrejme, že to rozdelenie nie je správne takýmto spôsobom, ale v každom prípade som si vedomý toho, že ten, toto číslo nie je dostatočne vysoké a budeme si to musieť vyjasniť počas rokovaní. Takže prosím, nech sa páči, môžete povedať 10, 20, 30. Ja s tým nemám problém. Ešte niekoľko pripomienok k tomu, čo bolo povedané v, v súvislosti s komunikačnou politikou. Je jasné, že mám iný pohľad na túto vec, neviem ako vy, ale ja súhlasím s tým, že je potrebná diskusia. Myslím, že by bola dobrá myšlienka čo najskôr, eh, aby sa stretli koordinátori výborov a mohli prísť s návrhom a keď hovoríme o čase, pracujeme na tom 1,5 roka. Musím členom povedať, že hlasovali ste za moju správu minulý rok s 50 rôznymi návrhmi. A nič z toho nebolo ďalej sledované, čiže e, a my sme o to odhlasovali. Takže pokiaľ nechceme diskutovať Eh, o komunikácii, len keď eh, práve robíme prejavy, tak myslím, že sme sa dostali do situácie, kedy musíme byť primeraní, ale musíme tiež vidieť isté kroky. Musíme skutočne uh, dospieť k tomu, čo si myslíme, že je správne. Schválili sme túto správu a tá môže byť východiskom, ale všet, rokovali sme, diskutovali sme o nej. Už niekoľko mesiacov nám to trvalo minulý rok A myslím, že sa teraz, pokiaľ ide o čas, dostávame sa už k uzavierke, musíme ukončiť diskusiu a tiež sa blížime k záveru diskusie o rozpočtu. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše pripomienky, za vašu podporu e, k rôznym položkám rozpočtu. E, mnohé z týchto návrhov e, vážne zoberiem do úvahy pri diskusiách, len pre vašu informáciu termín je 29. 20. Bolo to zmenené, rečník sa opravil. Čiže 27. jún, ako povedala pani predsednička, máme ďalší termín, to je 14. júl. A teším sa na rokovanie. Ďakujem pekne. Mikrofón je vypnutý. Ďakujem vám veľmi pekne. Takže tým končíme dnešné stretnutie. Ďakujem. Čiže to bolo skôr moje želanie ukončenia stretnutia. Pani predsednička sa ospravedlňuje. Je tu ešte jeden bod, európsky rozmer v športe. Ospravedlňujem sa, šport je v skutku veľmi dôležité, takže pardon. Ďakujem pekne, pani predsednička Doris. Ospra... Príjmame toto ospravedlnenie. V každom prípade už sme mali prvú výmenu dojmov, ktorá bola pomerne, roz... pomerne široká a na druhej strane bola, myslím, veľmi zaujímavá diskusia, ktorú sme mali, ako aj otázky a príspevky, ktoré urobili všetky, všetci kolegovia. Pravdou je, že sme prakticky ukončili uh, proces, definitívny proces prijavy, prije, uh, e, definitívny proces formulácie e, tejto správy. Je dôležité ju ešte schváliť. A je dôležité pokúsiť sa rešpektovať do maximálnej možnej miery jednotlivé názory a myslím si okrem toho, že definitívna prezentácia správy bude na našom výbore v júli. Čiže v súčasnosti v podstate e, by som chcel vysvetliť niekoľko všeobecných línií, no myslím, že e, tá správa, o tej e, správe budeme diskutovať v júli. V prvom rade by som rád povedal, že v oblasti športu máme jasné línie. Je to princíp eh, členských štátov a subsidiarity a potom je to špecifická črta športu a úlohy, ktoré majú jednotlivé športové federácie. No nemôže to byť všeobecná norma, ale je dôležité eh, jedno, vnímať jednotlivé prípady od prípadu pre prípad. Urobím také zhrnutie základných myšlienok a potom by bolo lepšie, ak by som mohol zodpovedať otázky kolegov. Pokúsim sa o to. A teraz sa veľmi, veľmi stručnosti len vyjadrím a poviem niekoľko hlavných bodov. Čiže spoločenská funkcia športu je to podpora športu na školách a univerzitách a vedie to najmä k integrácii mnohých kolektívov. Podpora športu handicapovaných osôb. Samozrejme existujú rôzne predstavy o tejto téme, ďalej vývoj športu žien, najmä pokiaľ ide o reprezentáciu, ďalej boj proti dopingu a tu je jeden návrh, ktorý môže byť trošku rizikový, vytvorenie delegácie e, arbitražného tribunálu, či už v Luxemburgu alebo v Bruseli. Boj proti násiliu je tiež téma. Boj proti násiliu na štadiónoch a ďalej návrh e, ustanoviť zoznam chuligánov, čiže sú to ľudia, ktorí, e, ktorým bude zakázané zúčastňovať sa športových podujatí v Európe. A ďalej je to e, vzdelávanie športovcov, e, dvojitá kariéra, tak povediac, je to veci, veci ktoré, o ktorých sme už hovorili, je to uľahčiť športovcom za ich štúdium na strednej škole, respektíve na univerzite. A potom tu máme jednu novú tému, ktorú som predtým ešte nespomínal. Je to nájsť vhodnú rovnováhu medzi športom a životným prostredím. Niektoré, ktoré zasahujú do životného prostredia, napríklad golf alebo lyžovanie a nájsť správnu rovnováhu. Pokiaľ ide o hospodárskú dimenziu, chcem povedať, že je 35 miliónov Európanov, ktorí sú dobrovoľníci, bez nich by bolo veľmi ťažké náš systém športu udržať, najmä to, čo to predstavuje pre ten e, základný šport a okrem toho nájsť e, rámec právny a hospodársky rámec pre jednotlivé športové kluby, športové asociácie. To závisí samozrejme od členských štátov, ale je to, je to taká výzva členským štátom, aby podporili e, špeciálnymi finančnými programami jednotlivé športové kluby a športové asociácie. A e, netýka sa to len profesionálnych športovcov, ale aj amatérských športovcov. E, je to opatrenie, ktoré samozrejme napomôže rozvoju športu. Veľa diskusie prebehlo o stávkach, nejaká úprava, regulácia stávkovania na športové podujatia. Myslím si, že to je tiež spojené s organizátormi športových podujatí a mala by to byť forma v takej forme, aby sme sa vyhli tomu, že bude možné e, vsádzať na čokoľvek. A to je dôležité nájsť správnu úpravu. Ďalej je to predaj televíznych práv, to samozrejme je veľmi dôležité, má to, eh, je to veľmi dôležitá téma v mojej krajine. Pokiaľ ide o organizáciu športu, jasná podpora eh, európskeho modelu športu založeného na federáciách, kluboch a eh, športovcov. Európsky šport projektový model e, nemá byť ako americký, ale náš. Dobré vládnutie. My samozrejme rešpektujeme autonómnosť jednotlivých športových federácií, ale zároveň musí existovať aj reálna demokracia v športe. Čiže aby tí stakeholdery v angličtine, čiže jednotlivé zainteresované skupiny, boli dostatočne reprezentované v jednotlivých športových organizáciách, aby bola v športe skutočná demokracia a transparentnosť v rámci jednotlivých federácií. Integrita e, súťaží. Ja navrhujem, aby jednotlivé štáty e, bojovali proti, e, stanovili sankcie pri porušení integrity športových podujatí. Myslím, že tam je dôležité skutočne zakročiť trestnými opatreniami. A potom sú to činnosti športových agentov, myslím, že to je dôležitá téma, ktorá už bola spomenutá. E, či už pri transferoch, prestupoch športovcov je dôležité to je dôležité požiadať, aby, existo, aby títo agenti mali nejakú formáciu, nejaké vzdelanie, nejaký druh vzdelania e, v oblasti financií, v oblasti športu, aby, bola stanove, aby bol fan, stanovený zoznam hráčov, športovcov, ktorých reprezentujú. Dôležité to je z hľadiska maximálnej transparentnosti fungovania športových agentov. Máme tu ďalšiu novú kapitolu, ktorá je dôležitá, je to spolupráca s tretími krajinami. Myslím si, že je dôležité sa za ňu zasadzovať, pretože vo všetkých e, zmluvách o spolupráci sa diskutuje o istých istých problémoch. Je to zneužívanie mladistvých športovcov, pirátstvo a nezákonné stavkovanie a podobne, pretože mnohé stavkové kancelárie majú svoje sídlo v krajinách, ktoré sú mimo EÚ. A ja si myslím, že by tiež bolo dôležité podporiť e, rozvojové politiky rozvoja športu, e, ktorý napomáha e, rozvoju e, zlepšenia zdravotného stavu a podobne. No a na záver e, Euró- by som chcel spomenúť, že článok 163 Lisabonskej zmluvy hovorí o jednom, o význame športu, čiže nie je to nejaký môj výmysel. Preto je dôležité podporiť šport, podporiť rozvor športu, sformulovať chartu tradičných športov, prípadne e, využitie európskej vlajky a pri organizácii športových podujatí, aby, Európ, aby krajiny v rámci EÚ mohli používať aj vlajku Európskej únie a využiť pro, program Erasmus ako pilotný projekt, o ktorom sme už hovorili. A myslím, že ten eh, bude podporený veľkou väčšinou eh, na tomto výbore. Samozrejme, rád by som poďakoval za spoluprácu všetkým kolegom a chcel by som tiež ponúknuť moju ďalšiu spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom, ako aj politickým skupinám a ďalším výborom, ktoré budú mať stanovisko a som otvorený eh, ďalšej spolupráci a otázkam. Mohol by som hovoriť oveľa dlhšie, ale myslím, že e, teraz e, je dôležité len dať istý, isté zhrnutie obsahu tejto správy. Ďakujem pekne. Mám tu 5 rečníkov, takže pán Belet. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť veľmi stručne k veci. Tri krátke a konkrétne veci. Poprvé, prvé, integrita. Santiago hovoril veľa o integrite, o agentoch, hráčov. To je veľmi dôležité, pretože nie je možné jednoducho odkopírovať návrh PIPI a nemôžeme vyliať dieťa e, z, zo špinavovodov z vaničky. Samozrejme e, musíme uvažovať o alternatívnom modeli v dialogu so samotným týmto odvetvím. Možno, že by o tom mohla komisia niečo povedať, pretože v súčasnosti prebieha dialog medzi komisiou a agentmi hráčov a e, ligov. Takže je dôležité, aby sme prihliadli na to, čo čo sa v rámci tejto diskusie eh, predkladá a, eh, a, a druhá vec, eh, Hovorili ste o špecifickom štatúte športových klubov. Toto je dôležitý návrh. My sme o tom hovorili pred niekoľkými rokmi a je dôležité to znova otvoriť. Hovorili sme o práve klubov mať e, napríklad e, zvýhodnenie, pokiaľ ide o sociálne a daňové otázky, že by sa to malo aplikovať vo všetkých e, členských štátoch, ale hovorili sme aj o sociálnych povinnostiach týchto klubov, takže možno, že by sme nemali hovoriť priamo o harmonizácii, ale skôr o výmene takýchto dobrých e, osvedčených postupov v súvislosti so športovými klubmi. A posledná dôležitá vec takisto sa týka integrity a špecificity. E, my tomu pripisujeme veľký význam a treba povedať niečo o správnom riadení, eh, pokiaľ ide o eh, tie eh, orgány, ktoré riadia šport, predovšetkým FIFA. O FIFA sa toho v posledných týždňoch veľa pohovorilo a myslím si, že že voľba nového prezidenta FIFI nebola najšťastnejšia, že sa to malo skôr oddiali do budúcnosti, ale teraz eh, FIFA eh, by mala eh, vytvoriť nejakú radu múdrych. E, počul som, že Placido Domingo a Henry Kissinger budú členmi tejto rady múdrych. Ja neviem, či by sme s tým mali súhlasiť, keď hovoríme o, o špecifickom zaobchádzaní a e, v rámci EÚ e a myslím si, že nemôžeme odsúhlasiť to, čo navrhuje FIFA a myslím si, že tento výbor to e, preukázal aj prostredníctvom tejto správy, o ktorej hovoríme a e, pokiaľ ide o integritu, myslím si, že v rámci FIFI o tom nemožno v súčasnosti hovoriť a musíme požiadať o skutočne nezávislé vyšetrovanie v rámci FIFI, aby sme e, naozaj zistili, aká je situácia a je, všetci športovci majú právo na toto nezávislé vyšetrovanie. E, ďakujem. Ja tu mám vyhlásenie e, kolegu, ktorý tu nemôže dnes byť, ale ma požiadala, aby som to prečítala. Skôr by som však e, chcela takisto povedať niečo. Ja podporujem to, čo povedal pán Bennett o PIPE a myslím si, že takisto by sa to malo zohľadniť v správe. A E, teraz, pokiaľ ide o ženy, ženy skutočne sú nedostatočne zastúpené v športe. Som rada, že ste na to poukázali vo vašej správe. A teraz by som prečítala E, nie, myslím si, že to môžete dať písomne pánovi Pisasovi a myslím si, že e, samozrejme on tu nie je a vy nemôžete čítať to, čo si on myslí. Myslím si, že to bolo od vás veľmi pekne, že ste s tým súhlasili, keď vás o to požiadala, ale teraz vás prosím, aby ste to dali pánovi Pisasovi a on to zohľadní. Teraz e, ďalšie, pán Satero olen no, iloinen. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani predsednička. Veľmi sa teším aj ako šport, športovec tomu, že tu riešime otázky športu a aj veci, ktoré tam nie sú v poriadku a ktoré chceme riešiť. Oznámení komisie sa hovorí o tom, že boj proti dopingu bol tiež zohľadnený a že sa že existujú hry, kde sa dopredu dohodli výsledky. Toto sú všetko kriminálne javy a mali sme takéto aj vo Fínsku. Tie ohrozili dobrú povesť športu vo Fínsku. Pred desiatimi rokmi sme mali veľký prípad vo fínskom bejzbole, ktorý otriasol verejnosťou. Je dôležité, aby korupcia v športe športe bola tiež eliminovaná. V športe sa točí veľa peňazí, to vidíme aj v tomto oznámení. 2% celoeurópskeho HDP a preto je, veľmi, je to veľmi dôležité z hospodárskeho hľadiska, ale aj z ducho, duchovného, duševného hľadiska. Mladí ľudia si vážia športovcov a je dôležité, aby neprichádzali zo sveta športu takéto signály, pretože tí športovci sú veľmi často idolmi mladých ľudí a potom sa zistí, že sa zapájajú do kriminálnych, do trestných činov, činností, to je škodlivé. Ďakujem, pani Boskut. Ehm, Ďakujem. Ehm, mám otázku na pána spravodajcu. Veľmi pekne ďakujeme za váš úvod. Keď hovoríme o Európskom súde proti dopingu, máte na mysli to, že by ste chceli eh, odňať právomoci organizácie VAD a pokiaľ ide o zákaz eh, na vystupovania na štadionoch, a myslím si, že potrebujeme viac transparentnosti, potrebujeme, aby bola FIFA riadne e, vedená, pretože e, takto vrha e, pochybnosti na celý tento šport. Áno, potrebujeme nezávislú analýzu, ale potrebujeme aj záruky, že pokiaľ analýza priniesie nejaké výsledky, tak nezostanú nepovšimnuté alebo založené v zásuvke. Um, Táto správa povedala všetko a preto mu gratulujem k tomuto výsledku. Je to veľmi komplexná správa, veľmi obsiahla správa. Možno by sme to mohli považovať aj za prvý pozmeňovací návrh. Mohli by sme totiž uvažovať o prostriedkoch z Európskeho sociálneho fondu aby sme takto mali tiež nástroj, ktorý umožní zo 100 miliard eur použiť čas nielen na energetiku železnice a cesty, ale aj na potrebnú infraštruktúru v športe. To je veľmi dôležité a myslím si, že pred schválením rozpočtu je to veľmi dôležité. Správa je veľmi obsiahla, ale predsa len mi chýba jedna vec a síce, že šport a kľúčové kompetencie v športe treba osobitne zohľadniť. Hovorili sme o kľúčových kompetenciách a ja si myslím, že by bolo dobre zahrnúť aj túto oblasť, pretože by sme takto mali ďalšie zdroje a mohli by to posolniť aj vnútroštátne systémy, keď ide o inovácie a prostriedky, tak aby aj mládež mala ešte lepšie podmienky vo vnútroštátnych systémoch EMA. Uh, you, Santiago. Uh, ďakujem, Santiago, za vašu ďalšiu prácu uh, ktorú ste vložili do tejto správy. Veľmi si to ceníme. Ja by som uh, chcela povedať niečo vychádzajúc z konferencie, ktorá sa konala o športe na základnej úrovni Takže e, a toto myslím si, že je veľmi dôležité. Hovoríme aj o ekonomických a finančných otázkach e, a predovšetkým financovaní tohto športu na základnej úrovni. E, takže je potrebné, aby sme tie systémy alebo finančné schémy, ktoré už existujú, e, podporovali. Transparentnosť tu má zásadný význam. E, teším sa, že ho takisto podporujete, ale takisto je potrebné týmto organizáciám poskytnúť istú mieru autonómnosti a je ja naozaj podporujem myšlienku uh, Eh, športového Erasmu a nie až tak veľmi eh, ma fascinuje myšlienka vlajky EÚ na všetkých športových eh, podujatiach. Ja si myslím, že toto netreba nejako ukladať alebo vnúcovať, ale my nemôžeme znásobovať byrokraciu. Naopak musíme sa snažiť šport podporovať a to z dola nahor. Ďakujem. Ďakujem. Santiago e, vypracoval správu, ktorá je veľmi dôkladná, ktorá obsahuje mnohé zaujímavé body, ale ja by som sa chcel zamerať na niektoré konkrétne aspekty. A o vytvorení Európskeho hlavného mesta športu. Toto by mohla byť inštitucionálna novinka alebo inovácia, ktorú by sme mohli možno prostredníctvom tejto správy predložiť. A druhá vec, e, Santiago už o tom hovoril a myslím si, že je potrebné sa tým bližšie zaoberať a to je e, venovať väčšiu pozornosť ženám, e, Ke, a keď sa hovorí o spolupráci s tretimi krajinami, možno, že by sme mohli sa snažiť dosiahnuť, aby sa prostredníctvom športu robilo trocha viac e, v oblasti práv žien práve e, v týchto tretich krajinách. Ale e, to sa týka aj rozpočtu na rok 2012. E, Ľudia veľmi často nemôžu šport vykonávať z toho dôvodu, že im chýba základná infraštruktúra, základné vybavenie. A možno, že pomoc na získanie tejto infraštruktúry by bola e, dôležitá. Ja tu nehovorím o olympijskej infraštruktúre, ale skôr o infraštruktúre na tej základnej úrovni. A takto by sme pomohli e, viacerým mladým ľuďom, aby mohli športovať. Myslím si, že je dôležité, aby sa to vo FISASovej správe zdôraznilo, že musí existovať tá široká základná štruktúra. Pani Kosta, e, ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi. E, cením si, že vložil veľké úsilie, aby v rámci obmedzeného priestoru pokryl všetky tie veci, o ktorých sa tu hovorilo. To je veľmi ťažké. A ako práve povedal kolega, E, e, hovorilo sa aj o tom, že treba e, maximalizovať využitie peňazí aj synergii, takisto úlohu žien v športe a využitie športu na to, aby sa pomohlo podpore práv žien. Myslím, že to je dobrá vec Ehm, šport je všeobecne nie veľmi dobre financovaný a športovanie žien ešte menej, takže toto vítam. Ehm, vzhľadom na to, že jedno z našich e, priorít je šíriť šport a zabezpečiť lepšiu infraštruktúru, možno by bolo vhodné definovať normy, pre eh, samozprávne orgány, eh, pokiaľ ide o financovanie športu a športovej infraštruktúry, tak aby sa eh, zabezpečila aj lepšia účasť samozpráv a škôl a podobne. A tá myšlienka Európskeho hlavného mesta športu je podľa mňa dobrá a mali by sme ju podporiť. Ďakujem za možnosť znova prehovoriť. Ja mám niekoľko vecí, e, ktoré by som chcela zdôrazniť e, z hľadiska toho, ako skupina SAD e, mieni v tomto smere postupovať. E, sociálna e, inklúzia a integrácia znevýhodnených skupín je veľmi dôležitá a myslím si, že je to niečo, čo možno robiť aj na úrovni EÚ. E, myslím si takisto, že je to jedna z oblastí, kde môžeme urobiť viac a musíme využiť šport na to, aby sa stal e, takým, e, takou e, pomoc, aby nám poskytol pomoc aj vo vzťahu k znevýhodneným komunitám. To je ešte stále veľký problém a vy tu hovoríte aj o otázke zdravia a tu je šport mimoriadne dôležitý najmä pre mládež aby ľudia športovali, keď sú mladí. My totiž vieme z viacerých štúdií, že športovanie v mladosti e, prináša ovocie po, počas celého života, takže otázka zdravia je veľmi dôležitá. Chcela by som podporiť aj to, čo sa tu povedalo o stávkovaní. To je potrebné preskúmať bližšie a budeme vás tomto plne podporovať už bolo eh, vydané písomné vyhlásenie tohto výboru k tejto otázke. A toto sú teda tie hlavné body, na ktoré som chcela poukázať. Vy ste väčšinu z nich zaradili do správy a chcela by som vyjadriť eh, našu podporu. I don't like if, you, if somebody reads other a, áno, ja si myslím, že nie je dobré, že keď niekto číta listy za niekoho iného, lebo e, má to ten človek byť a keď nie, tak e, sa to nemá čítať. Santiago, 5 minút. Ja sa ponahlám, ako vidíte. Ospravedlňujem sa. Nech sa páči. E, Ďakujem. Ja by som chcel zareagovať na mnohé veci, o ktorých to hovoril pán Pisas a ďalší e, poslanci v súvislosti s novým plánom, pracovným plánom, ktorý prijala e, Rada ministrov 24. mája. Toto je jeden z najdôležitejších počinov z posledných mesiacov. Eh, vítame oznámenie komisie o eh, športe z januára tohto roka, ale v tomto vyhlásení sa stanovujú aj jasné priority na ďalšie tri roky. Eh, v tejto súvislosti sa vytvorí šesť tematických skupín skupín, ktoré sa budú zameriavať na konkrétne akcie opísané v uznesení. Chcel by som v krátkosti prezentovať tie najdôležitejšie, pretože odrážajú diskusiu posledných 25 minút. Prvá skupina by sa mala zameriavať na boj proti dopingu, druhá e, skupina expertov by sa mala zameriavať na správne e, riadenie a správu v športe, kde by sa malo, mali riešiť aj otázky športových agentov, ako aj e, dohodovania výsledkov zápasov. A pokiaľ ide o športových agentov, chcel by som povedať, že v novembri budeme e, v rámci komisie organizovať e, konferenciu so všetkými relevantnými partnermi a bolo by vhodné, aby sa aj návrhy týkajúce sa FIFI e, e, boli zahrnuté v nádeji, že dovtedy budú dopracované. Tretia expertná skupina o vzdelávaní a odbornej príprave v športe by takisto mala stanoviť isté usmernenia a ďalšia e, skupina by sa mala zameriavať na podporu zdravia a e, telesných, e, telesnej kultúry, fyzických aktivít. Piatá expertná skupina o športových štatistikách by mala podporiť zber štatistik a šiesta skupina by sa mala zameriavať na trvalé trvalo udržateľné financovanie športu v súlade s tým, čo povedala pani McClarkin. Komisia víta uznesenie rady a teší nás predovšetkým to, že stanovuje jasné priority na, do budúcnosti. Teraz budeme vyvíjať úsilie o to, aby sme čo najskôr vytvorili týchto šesť pracovných skupín. Okrem toho E, iniciujeme viaceré štúdie, predovšetkým štúdia o podvodoch e, v športe, potom o e, štúdia o tímových športoch a transferoch hráčov, štúdia o možnej funkcii monitorovania športu na úrovni EÚ. Výsledky veľkej štúdie o financovaní športu na základnej úrovni budú verejnené o niekoľko týždňov. A napokon by som chcel povedať, že finalizujeme hodnotenie e, prípravných aktivít v oblasti športu e, v roku 2010. Malo by to byť e, vypracované budúci týždeň a komisia by to mala zapracovať do viacročného finančného rámca neskôr v tomto mesiaci. Je to v súlade aj s tým programom pre športom, o ktorom hovorila komisárka Vasiliova, ale Odrazí sa to aj v návrhu komisie o štruktúrálnych fondov, fondoch. Myslím, že tým som odpovedala na to, čo povedal pán Boris. Ďakujem, Santiago, ale prosím stručne. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcel povedať, že pri príprave tejto správy som sa cítil trošku frustrovaný pretože to, prijal, stretol som sa s mnohými ľuďmi, dostal som veľa zaujímavých informácií a, a e, chcel som tie informácie e, zahrnúť a preto bolo dôležité hovoriť s rôznymi ľuďmi, s rôznymi organizáciami, ale ten priestor je veľmi obmedzený. A tiež sa teším na pozmeňovacie návrhy, ktoré môžeme predložiť. Žiaľ však všetko nebude môcť byť, nemohlo byť zahrnuté do tej úvodnej správy, ale minimálne telegraficky e, zodpoviem na otázky kolegov. Pokiaľ ide o integritu, mám jeden uh, samostatný odsek tejto téme. Neviem, či má význam ho teraz čítať, ale pre mňa je to veľmi dôležité. A pokúsil som sa nehovoriť o FIFE, o UEFE a o rôznych názvoch, pretože sa mi zdalo, že to nie je celkom vhodné pre takúto správu. Ale chcel som skôr uviesť všeobecné princípy, ktoré musia rešpektovať všetci. A pokiaľ ide o agentov, s nimi je dôležité viesť dialog. E, stretli sme sa a oni mi vysvetlili niektoré veci, ktoré, na ktoré som mal iný pohľad a zahrnul som viaceré z ich e, požiadaviek. Hovorili sme o štatútoch klubov, to je veľmi dôležité a treba tiež hovoriť aj o malých kluboch, ktoré majú častokrát finančné ťažkosti. A práve financovanie týchto klubov sa mi javí byť veľmi dôležité. Pokiaľ ide o riadenie a správu, je to úplne zásadné. Myslím si, že špecifickosť eh, vo svete športu musí ďalej existovať, ale treba to sledovať podľa jednotlivých prípadov. Musíme zabezpečiť transparentnosť a demokraciu. O nevidím dôvod, prečo by sme mali dávať nejakú výhodu alebo nejaké privilegium svetu športu. Pani Honeywell povedala, že e, spomenula spoločenskú dimenziu. To si myslím, že je tiež dôležité. Šport je ideálnou metódou pre sociál, spoločenské zapojenie, pre integráciu mnohých kolektívov v Európe a spomínali sme aj zdravie. Už sme to predtým spomenuli, povedala to aj pani komisárka. Nehovoril som len o mladých ľudí, ale aj o ľuďoch, ale aj o starších ľudí. Pán Terio spomenul e, zápasy, zmanipulované zápasy, myslím si, že to je veľmi dôležité. A to skutočne musí byť trestný čin. A význam, ktorý má uh, svet uh, v údajoch, je to 3,75 HDP EU a 5,4 e, pracovných miest. E, a toto sú čísla, ktoré spomínam a na základe toho si môžete urobiť význam, aký má šport. Ďalšia otázka. E, sa týkala TAS. Nemám nič proti tomu, ale ten funguje v rámci Švajčiarska TAS má jednu delegáciu v e, Austrálii a v Spojených štátoch. A prečo nemôže mať jednu delegáciu v rámci Európy, komunity? Systém právny vo Švajčiarsku sa líši od európskeho. Čiže čo sa stane? Mnohí športovci idú do TAS a keď im to, sa im to nehodí, tak idú na justíciu európsku. Ak by sme to mali také niečo v Európe, mohli by sme sa mnohým prípadom mohli vyhnúť. A tu si myslím, že je to dôležitý bod, ktorý musíme si naštudovať. Otázka zákazov a zoznamu chuligánov. Myslím si, že skutočne by bolo dobre mať zoznam násilníkov, tých, ktorí eh, majú rasistické prejavy a je dôležité, aby existoval systém spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi a aby bol zostavený spoločný zoznam. Zoznam ľudí, ktorým bude zakázané zúčastňovať sa na rôznych športových podujatiach. Je to otázka, ktorú si musíme hĺbšie ešte naštudovať, ale skutočne stojí za to. To, čo hovorí Pior Boris, myslím, že tá téma e, financovania. Jedna vec, ktorú navrhnem, je, aby štrukturálne európske fondy tiež mohli byť určené na šport. Dnes je to na kultúru, ale nie sú určené na šport. Máme Európsky sociálny fond samozrejme a otázka financovania, o tej sme už hovorili. Zdá sa mi, že je zásadného charakteru. A ja som presvedčený o tom, že je tu jedna téma, ktorá nám musí byť všetkým jasná. Veľmi reš, e, chcem rešpektovať autonómiu jednotlivých športových federácií a tiež uznávam kompetencie členských štátov. Máme tu ale jeden rozpor. Chceme podporiť e, šport, základný šport, ale ten, to nie je v kompetencii EÚ, ale v kompetencii členských štátov. A častokrát je to dokonca v kompetencie regiónov alebo vyšších územných celkov. Takže my musíme nastojiť na tom, že je to primárna téma a je dôležité, aby sme odtiaľto ale už primali rozhodnutia, opatrenia pretože je to otázka subsidiarity a je to otázka úpravy tém, ktoré e, nespadajú pod nás. Ja samozrejme pochádzam zo federácie a rešpektujem autonómiu, ale myslím, že dôležité je, aby bola dostatočná rep- e, reprezentatívnosť a transparentnosť. Pokiaľ o tú vlajku spoločnú, to bol len návrh. Marko Skuria spomínal o hlavné mesto Európske hlavné mesto športu. Myslím, že je dôležité to podporiť za dvoch podmienok. Myslím, že je dôležité zabezpečiť financovanie zo strany komisie a tiež kontrola toho, akým spôsobom sa to vykonáva. No myslím, že je dôležité ísť touto cestou. Hovorili sme o ženách. Ženy a šport. To je veľmi dôležitá téma v treťom svete samozrejme e, je dôležité dosiahnuť e, dohody, aby e, ženy mohli participovať. Z našej strany neviem ale veľmi veľa, čo sa dá podporiť. Ja neverím kvótam a neviem, či by bolo správne povedať nie, že by sme mali povedať, že mám existovať nejaké množstvo žien v danej športovej federácii alebo podobne snažím sa eh, byť eh, stručný. V každom prípade ma veľmi teší, že komisia podporuje, je za to, aby bola eh, vytvorená politika v oblasti športu a chcem povedať, že v týchto komisiách, ktoré budú vytvorené, je dôležité, aby parlament bol zastúpený a aby parlament bol súčasťou týchto komisií. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Santiago. Ďakujem za túto vynikajúcu prácu, aj za rozmanitosť, roznorodosť tvojej správy. Dúfam, že to všetko dáš do toho počtu strán, ktorý máme povolený že sa vtesnáš do toho. Ja myslím, že to môžeme teraz ukončiť. Ďakujem aj komisii. Znilo to veľmi slubne. Neverili sme, že sa to celý čas bude robiť s takou vážnosťou a Dneska som počúvala aj pani komisárku, ktorá povedala, že sa aj podarí získať program a to by bolo dobre, keby sa nám podarilo vybudovať takto základy. V júli, keď Santiago príde so svojou správou, áno, tu budeme a potom budeme hlasovať a v oktobri, dobre. Vynikajúce, tak máme ešte dosť času a ešte môžeme s komisiou o tom hovoriť. Ale teraz naozaj končím toto rokovanie Dúfam, že vás tu uvidím zajtra o 9. Prosím, všetci tí, ktorí nemajú nič s koordinátormi, mohli op- keby opustili túto miestnosť, aby sme mohli začať stretnutie koordinátorov.